pán kandidát, chcem vám zablahoželať k vašemu vynikajúceho cemu úvodnému slovu, najmä z časového hľadiska. Dúfam, že aj poslanci budú sledovať, nasledovať tento e, príklad. A teraz pán Andreas Schwab z IMKA. Ďakujem veľmi pekne. Pán kolega Ansip, pán kandidát, ako bývalý premiér Estonska, vy ste za 9 rokov svojej práce zaviedli mnoho elektronických iniciatív, ktoré viedli k väčšej elektronizácii podnikateľského života, ako aj verejnej správy. Moja prvá otázka sa týka toho, že teraz ste poslancom a keď vás potvrdíme, budete komisárom a budete sedieť oproti svojim bývalým kolegom. A vy ste hovorili o smernici o kybernetickej bezpečnosti. Ja som bol spravodajca a môžem vám povedať, že minulý týždeň na zasadnutí rady neprišiel na žiaden minister. A to je veľmi ťažké, keď potom máme rokovať o smernici o kybernetickej bezpečnosti. Takže vidím, že chyba na tom, že by členské štáty boli presvedčené o tom, že to treba. Čo spravíte preto, aby sa členské štáty začali viac zaujímať o vnútorný trh a jeho digitalizáciu? Thank you. Thank you. Ďakujem za vaše milé slova, ktoré popisujú situáciu v Estonsku, ale rád by som povedal, že Estonsko nie je dosť dokonalé, aby poučovalo iných Takže jedna vec je plnenie digitálnych otázok v Estonsku a úplne iná vec, e, to isté na úrovni EÚ. Kybernetická bezpečnosť je ozajstnou hrozbou, ako som to uvedol v úvodnom vystúpení. Naše firmy, naši ľudia trpia e, kyberútokmi, pretože kvôli tomu sa dejú aj e, kyberzločiny. V mnohých členských štátoch EÚ už e, majú stratégiu pre kyberbezpečnosť, no v niektorých členských štátoch stále nemajú takúto stratégiu pre kyberbezpečnosť. To isté platí aj pre naše spoločnosti. Dokonca v niektorých veľkých spoločnostiach nemajú vlastné stratégie pre kyberbezpečnosť. Európsky parlament e, už e, pripravil túto smernicu a myslím, že to je veľmi dôležité, aby sa naplnila v skutočnosti. Estonsko bolo terčom kyberútokov v 2007 a odvtedy viem, aké dôležité je táto neformálna spolupráca medzi jednotlivými e, týmami e, pre reakciu pri e, naliehavých situáciách v kyberpriestore. Mnohé z nich boli mnohé z týchto útokov boli odrazené, ako náhle prekročili naše hranice. Rodriguez from the SN... Pán Rodriguez z SAD. Eh, Pán dezignovaný komisár, ako sa chcete zameriavať na vplyv digitálnej ekonomiky na naš, eh, našu premyslovú sféru. Myslím si, že eh, môže z toho vzniknúť nový potenciál, no môžeme očakávať aj silný dopad na podniky a pracovné miesta. Takže povedal by som, že potrebujeme nejakú novú premyselnú politiku, ako to robiť. A otázka je, že ako chcete riešiť tento dopad na priemyselnú reštrukturalizáciu a tvorbu pracovných miest kvôli e, tomuto prechodu na digitálnu ekonomiku. I believe in progress. Ďakujem, ja verím v pokrok a pokrok vždy vytvára viac e, pracovných miest, e, ako ich ničí. Ehm, digitálny pokrok tiež vytvorí viac pracovných miest, ako zničí. Digitál eh, na sféra je teraz všade. Nie je správne hovoriť o digitálnom sektore, pretože celá ekonomika je už digitálna Digitálna ekonomika tiež podporuje reindustrializáciu v Európe, ako vieme. Životný cyklus e, výrobkov e, sa skracuje a premiesňovanie činnosti e, offshore, teda do zahraničia bolo populárne v 90. rokoch, ale teraz zase hovoríme o procese reshoring a digitálna činnosť podporí reshoring. Časť e, kreativity v našich výrobkoch je oveľa väčšia teraz, ako bola pred 10 rokmi. Takže ja sa domnievam, že digitalizácia určite podporí reindustrializáciu Európskej únie. Takže digitálna činnosť sama o sebe pridá 4% za rok, keď budeme môcť e, vytvoriť e, ozajstný digitálny spoločný trh e, v našom raste, tak všetci budeme mať prospekt z digitalizácie. Pán Andrej Zudá z IMCO z ECR. Pán dezignovaný komisár, Váš štát je jedným z vodcov v digitálnom rozvoji, takže mám jednu z otázok v tejto veci. Ako budete pracovať s vašimi kolegami v komisii vo vašej úlohe koordinácie, aby ste rúcali bariéry, aby ste e, naplnili vaše ciele? Aké kritéria použijete, aby ste e, ohodnotili, že aké kroky treba prijať? zavežete sa e, lepšie využívať hodnotenie dopadu, aby ste e, posudili, aké opatrenia pravdepodobnejšie zvýšia konkurencieschopnosť a rast a tým založíte vaše návrhy na tejto oblasti, na týchto oblastiach. A posledné, keby ste si mohli vybrať len jedno opatrenie, o ktorom si myslíte, že e, prinesie najviac rastu pre spoločný digitálny trh, aké by to bolo opatrenie? Thank you for your uh, question. Ďakujem za vaše otázky. Ako vieme, mnoho uh, mysliteľov už pred 5-10 rokmi navrhlo, aby sa zorganizovala štruktúra Európskej komisie na základe klasterov. A teraz uh, dezignovaný predseda Jean-Claude Juncker sa rozhodol zorganizovať štruktúru komisie na základe klasterov a e, viceprezidenti budú konať e, v mene predsedu a e, budú činní v rôznych oblastiach politiky. Myslím si, že viac koordinácie na úrovni Európskej komisie už bolo treba pred e, pár rokmi a je treba aj teraz. Počas týchto prípravných seminárov, e, ktoré organizovala Európska komisia, niektorí generálni riaditeľia, ktorí sa zúčastnili v tých seminároch, e, povedali, pozrite, už to funguje. Tu sme, spolu sedíme a Diskutujeme o rovnakých témach, o ochrane údajov, o dôvere, o spoločnom trhu pre telekomunikácie a tak ďalej. A ako však sme zistili, nedialo sa to tak často. Rôzni odborníci z rôznych riaditeľstiev spolu sedeli a diskutovali tie isté veci Hodnotenie dopadu, áno, toto je základom. Stále všetk, pri všetkých návrhoch musíme vypracovať e, hodnotenie dopadu. A prepačte, čas už vypršal, ale zručnosti. E, nie je to také tradičné zdôrazňovať digitálne zručnosti pre naše deti. A toto je dôležitá úloha pre nás. Dita Šance z Aldi z výbor IMKO. Uh, Ďakujem, pán predseda. Vážený dezignovaný komisár, ako vidíte, je to široká um, podpora um, vzhľadom na skutočnosť, že Estonsko, váš štát, je uh, vodcom uh, v uh, digitálnych e, službách a elektronických službách, ale e, dnes nemáme digitálny spoločný trh na úrovni EÚ. Vy ste spomenuli v úvode, že je to rozdrobené na 28 e, národných trhov a každý ochraňujú zastaralé ochranárske predpisy. Tiež ste povedali, že Estonsko nie je dosť dobre na to, aby ostatných poučalo, no z vašich národných skúseností o spolupráce s inými členskými štátmi sa chcem opýtať, že aké národné opatrenia považujete za úspešné a ako plánujete e, tieto uplatniť na úrovni EÚ e, a dnešnom trhu a ste za koordináciu a harmonizovanejšie systémy v Európe? Thank you. Ďakujem. je to tak, ako ste teraz popísali. 20, v Európskej únii máme 28 rôznych e, predpisov e, čo do informatiky. Hoci sú výborné, e, sú odlišné v oblasti informatiky a riešia digitálne témy a v skutočnosti tieto predpisy vytvárajú prekážky medzi členskými štátmi a musíme túto tému riešiť a musíme vytvoriť ozajstný eh, digitálny spoločný trh. Nechcem eh, toľko hovoriť eh, o mm, príkladoch Estonska. Myslím si, že vo všetkých členských štátoch EÚ môžeme nájsť naozaj dobré príklady a Nemôžeme len eh, toto totožne skopírovať medzi členskými štátmi, ale môžem napríklad použiť príklad. Napríklad elektronická faktúra, bola to a je to ozajstným úspechom v Dánsku a teraz viem, že je to úspešné aj v Španielsku, aj v Taliansku, aj v Fínsku na úrovni EÚ a musíme e, podporiť e, vzdielanie najlepších e, skúseností a teraz na úrovni EÚ tento spoločný štandard pre elektronické faktúry už je zriadený a prebieha a dúfam, že čo skoro vo všetkých členských štátoch budeme používať elektronické faktúry. Christine Verdiat from the Libe Committee from the GUE Group. Marie-Christine Verdiat z výboru eh, z GUE. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička. Pán Ansip, váš mandát je jasný, máte transformovať Európu, aby sme boli svetovým lídrom v oblasti technológií, digitalizácie a tak ďalej. Čiže využitie digitálnej ekonomiky. Vy ste teda um, rozhodujúcou osobnosťou v tejto oblasti. My v GUE si nemyslíme, že trh je schopný vyriešiť všetky problémy. Vieme, že digitál má výhody, ale sú tam aj rizika. Rizika pre bezpečnosť občanov, pre bezpečnosť podnikov, ochranu súkromia, ochranu osobných údajov. V Libe sa zaoberáme týmito otázkami, vidíme tu skúsenosti, napríklad pokiaľ ide o USA, SWIFT, PNR a samozrejme NSA a PRISM. Sú to teda rizika, vrátanie tých e, počítačových útokov, ktoré e, pochádzajú aj zo strany štátov, nielen jednotlivcov. Čiže okrem toho, čo ste povedali, aké konkrétne opatrenia navrhnete? Nie len ten balík na ochranu osobných údajov, ale aké ďalšie opatrenia, pokiaľ ide o Safe Harbor, pokiaľ ide o smernicu e, pre telekomunikácie, pokiaľ ide o dohody s tretimi krajinami, hlavne z USA? Thank you. At first... Ďakujem. No, najprv k digitálnemu spoločnému trhu. Hovorili ste, že neveríme v trhy. Ako liberál samozrejme verím v trhy. No nemyslím si, že trh dokáže vyriešiť všetky problémy Takže mm, nemyslím si, e, že trh dokáže e, chrániť e, slabšiu časť našej spoločnosti. My to musíme urobiť. Takže ako liberál tiež verím v základné práva. Musíme chrániť súkromie každého. Ochrana údajov je nutná, keď hovoríme o digitálnom spoločnom trhu. Najprv musíme dokončiť e, vyjednávania o balíku ochrany údajov vnútri EÚ a zároveň musíme pokračovať v týchto vyjednávaniach s USA. V januári prezident USA Barack Obama uviedol pozoruhodný prejav. Povedal, že všetky údaje, to je jedno či, či už údaje Američanov alebo iných, musia byť chránené rovnocene. A tam bolo naozaj silné politické vyhlásenie a my sme čakali na takéto e, vyhlásenie za posledné roky. Ale nedostali sme takéto vyhlásenie z USA za posledných 10 rokov. A teraz je tu jasné politické usmernenie a uvidíme, či Američania dokážu toto usmernenie a túto zásadu naplniť skutočnosti. Budem sa musieť snažiť e, vás prinútiť k dodržaniu času, lebo ináč budeme meškať. Julia Vader z e, výboru IMCO. Pán dezignálny komisár, ľudia e, sa už dlho pýtajú, žiadajú väčšiu účasť e, v internetových otázkach a to napríklad je prejavené v medzinárodných e, protestoch proti akta, e, ktoré viedli k jej e, zamietnutiu tu v parlamente, ale tiež e, v mnohých odpovediach na pripojenkovacie konanie v autorských právach komisie, alebo tiež mnoho požiadaviek, ktoré internetoví užívateľia chcú, aby som vám položil na tomto vypočutí a žiaľ nemám čas sa vás ich priam spýtať, takže ja sa z miesto toho spýtam jednoduchú otázku, či ste ochotní začať ten dialog s internetovým spoločenstvom spoločenstvom a prvá vec by bola e, viesť e, online e, otvorený dialog a ste ochotní urobiť tento rázny krok a urobiť takýto online dialog pred konečným hlasovaním v Európskom parlamente. Ste za to alebo nie? Ďakujem za vašu otázku. Ako sme už diskutovali predtým, odpovede áno. Som pripravený zúčastniť sa na eh, týchto online vypočutiach a debatách s našimi ľuďmi. Spomenuli ste akta. Ja sám osobne som tiež podporil akta, pretože podľa eh, môjho pochopenia myšlienka, ak to je dobrá, e, keď sa snažíme stanoviť e, spoločné normy, ako chrániť e, medzinárodné práva na ochranu duševného vlastníctva, ale proces bol strašný, vôbec nebol inkluzívny a z toho dôvodu sa dostavili také výsledky. Takže Musíme sa poučiť z tohto prípadu akta. Musíme konať oveľa inkluzívnejšie. Diane James from the EF. Dan James, FDD z výboru IMCO. Vy ste povedali, že pardon, môžeme eh, vynulovať časomieru. Ďakujem. Uvedli ste, že ochrana, e, vývoj a e, rozvoj e, digitálnej ekonomiky je kľúčo dôležitá, no najväčšia hrozba je to, čo sme zaznamenali od marca tohto roku, pokračovalo to v lete a bolo to dopretie služieb v obrovskom meritku vrátane Ukrajiny a Ruska. Dopad bol na každej úrovni a každej oblasti života spotrebiteľov. Môžete mm, nás uistiť o tom, že aké priority budete um, prikladať týmto oblastiam a na akých e, úrovniach a um, na akom mieste v vašom programe zo začiatku vášho funkčného obdobia. Môžete nám povedať nejaké konkrétnosti? Ako som pochopil, hovoríme o ochrane spotrebiteľov. Pokiaľ viem, v strede e, týchto e, riešení e, digitálny spoločný trh musí ostať spotrebiteľský. Ak spotrebitelia nie sú dobre chránení, ak občania a spotrebitelia nemôžu dôverovať týmto inovatívnym digitálnym službám, tak nikdy nebudú používať tieto služby. Takže ako som povedal v úvodnom vystúpení, ľudia sú východiskom vo e, všetkých e, procesoch. Dôvera je základom pre všetky digitálne služby. Takže teraz máme mnohé z týchto dobrých iniciatív, ktoré určite pomôžu budovať dôveru. Napríklad balík na ochranu údajov a spoločný trh v telekomunikáciách, ochrana zákazníkov je na oveľa vyššej úrovni vďaka um, tomuto balíku. Potom uh, um, spoločné um, európske um, právo bude ďalšou alternatívou a určite uh, to pomôže zákazníkom, aj malým a stredným podnikom. Zákazníci musia byť stredobodom všetkých procesov. Ďakujem. Teraz Milan Troščínsky z výboru IMKO, nezaradený. Nech sa páči. Merci, madame la présidente. Monsieur... Ďakujem pekne, pani predsednička, vážený pán kandidát na komisára. Jednotný digitálny trh chce rozšíriť a pomôcť zjednodušiť výmenu medzi členskými štátmi. Toto chápeme, je to dôležité. Teda ide o to, aby sa malé a stredné podniky mohli lepšie rozvíjať, aby mali ľahší prístup k trhom v celom spoločenstve. Bude v istom zmysle podporovať malé a stredné podniky z tých krajín, kde sú nižšie náklady, toto je teda hlavne východná Európa, kde je pracovná sila lacnejšia. Čiže nebojte sa, že tie posledné bariéry, keď padnú jednotného digitálneho trhu, že ten fenomén delokalizácie, ktorý tak trápi Francúzov, že tento fenomén sa ešte nezintenzívni. Ďakujem. Thank you. Ďakujem za otázku. Áno, samozrejme, že jednotný digitálny trh bude podporovať hlavne malé a stredné podniky. Takýto jednotný trh zjednoduší naozaj životy malým a stredným podnikom. Napríklad spoločné európske právo v oblasti predaja. To bude dodatková možnosť. Bude to ďalšia príležitosť, ktorá umožní malým a stredným podnikom, napríklad tým rodinným, predávať vo forme online do iných krajín, do zahraničia. Takže firmy budú mať možnosť obchodovať e, celosvetovo, e, celoeurópsky, aj tie malé. Veľké podniky zvládajú 28 rôznych systémov, ale pre tie malé naozaj nie je možné poznať legislatívu všetkých členských štátov EÚ. Čiže opakujem to, čo som povedal v úvode. Fragmentácia, ktorá existuje, tak s tou skoncujeme a to umožní ďalší rast podnikom. Čiže jednotný digitálny trh podporí rozvoj všetkých malých a stredných podnikov bez ohľadu na to, v akej časti Európy sa nachádzajú, v akej časti Európy majú svoje sídlo. Ja si myslím, že jednotný digitálny trh bude podporovať presun pracovných miest do východnej Európy. Ja už som v úvode povedal, že pokiaľ ide o umenie, kreatívnosť, pokiaľ ide o poznatky v produktoch, tak e, ich miera zastúpenia v produktoch sa zvyšuje. Čím ďalej, tým viac sú tam zastúpené. Ja si myslím, že kreatívne aspekty budú postupne v rámci jednotného digitálneho trhu prechádzať do východnej Európy. Ďakujem, takže toto bolo prvé kolo v mene politických skupín, tak som trošku prísnejšia a budem vypínať mikrofóny. Ak teda prekočíte svoj čas o 5 sekúnd v prípade poslancov, o 10 sekúnd v prípade kandidáta. Takže budem už neúprosná. teraz pani Tunen Hohenstein v mene EPP, nech sa páči. Ďakujem pekne. Vážený pán premiér, je reč o fragmentácii trhu na takých 28 kúskov. Dôležité je uvedomiť si to, že online transakcie v týchto krajinách, v tých 28 systémoch, napríklad poštové systémy, poštové služby, že toto blokuje e-commerce, elektronický obchod. Čiže moja otázka na vás. Budete sa tým zaoberať? Čo budete robiť, aby sa naozaj vytvoril jednotný trh aj s poštovými službami, tak aby sme mohli kupovať a predávať na internete. Pani Kres povedala, že v roku 2016 už roamingové poplatky nebudú, čiže bude toto platiť aj pre poštové služby? Postavíte sa za práva spotrebiteľov? Pán Šváb spomenal jednu vec, ktorej sa chcem vrátiť. Chceme jeden jednotný trh. Máme tu spoločné právo oblasti predaja, 29. režim. Čiže ako presvedčíte vašich kolegov v grémiu, respektíve ako presvedčíte kolegov v rade? Ďakujem. Prepačte, tuším mi nezafungoval mm, ten príslušný, to príslušné tlačidlo. Ale už sa budem viac snažiť. Takže, pán kandidát, nech sa páči. Áno, ďakujem pekne za otázku. Plne s vami súhlasím že poštové služby e, teraz e, sú v určitých prípadoch prekážkou elektronického obchodu. Keď musíte zaplatiť e, za prepravu 5 násobok, tak skrátka nebudete dodávať do ďalších krajín, lebo by to nebolo únosné. Takže prečo, keď si predstavíte niekoho kto pôsobí v londýnskom City a dodáva do Glasgowa, tak e, tie náklady sú oveľa nižšie, ako keby dodával do Bruselu. Pričom vzdialenosť Londýn, Brusel je kratšia ako Londýn, Glasgow. Sú tam hranice, sú tu hranice, ktoré nás stále delia. Ale viete, že Európska únia má byť úniou bez hraníc. Je úniou bez hraníc. Takže samozrejme, že musíme riešiť takéto otázky. Smernica o univerzálnej službe naozaj musíme veľmi pozorne posúdiť pôsobnosť tejto smernice, rozsah pôsobnosti tejto smernice. Je dôležité uplatňovať nediskriminačný prístup, rovnaký prístup ku všetkým, teda aby niekto nemusel platiť viac, pretože sa nachádza za hranicami. Ja naozaj chcem nájsť také riešenia, ktoré budú dobré pre našich spotrebiteľov, pre zákazníkov a som si istý, že aj v oblasti poštových služieb budú spokojní. Ďakujem pekne a teraz Evelyn Gebhardt v mene IMCO a v mene SAD. Ďakujem pekne, pán kandidát. Vy ste povedali, že chcete uplatňovať holistický prístup a že budete veľmi úzko spolupracovať s tými členmi grémia, hlavne s pani Jourovou, s pánom Oettingerom. Takže ako si to konkrétne predstavujete? Vy ste nás odkázali na generálnych raditeľov a mňa by zaujímalo, ako to bude prebiehať v rámci grémia, ako tí komisári majú spolupracovať. Vy ste povedali, že pre vás sú dôležití ľudia, spotrebitelia, toto vítam. Ale znova otázka, ako to spravíte konkrétne? Tiež ste hovorili, že chcete, aby všetci ľudia v Európskej únii mali prístup k internetu, konkrétne k 4G. A ja si myslím, že to je veľmi dôležité, nielen pre spotrebiteľov, ale aj pre malé a stredné podniky, úplne všade. Čiže ako to chcete dosiahnuť? Chcete podporiť členské štáty v týchto snahách, v tomto úsilí? Ďakujem. No, ako budeme spolupracovať v Európskej komisii? Hlavne pokiaľ ide o podpredsedov a radových komisárov, aby som to tak povedal. Uh, ja som bol 9 rokov premiérom Estonska a za každým sme mali koaličné vlády. A za takýchto podmienok, v podmienkach koaličných vlád, je za každým potrebné dopracovať takú konsenzu. Keď začnete hlasovať, tak okamžite si môžete si hľadať nových koaličných partnerov. Ako náhle spustíte hlasovanie, to nie je tá správna cesta. Takže ja už som pristali na to, aby som menil svoje správanie. Čiže budem pokračovať v rovnakom duchu ako v Estonsku aj v Európskej komisii. Úlohou podpredsedov je riadiť, moderovať, koordinovať. Pokiaľ ide o komisárov, tých radových, tak tam je tá úloha trošku iná. Tí majú organizovať. Takže podpredseda má skôr viesť, je to taká horizontálnejšia úloha, komisár má skôr takú vertikálnu úlohu, je to konkrétne riadenie. Takže tieto úlohy sa navzájom doplňajú. A obe tieto úlohy sú potrebné. Ďakujem. Teraz pán Kirkop z výboru LIBE a z ECR. Vážený pán kandidát, moja otázka sa týka nedávnemu vypočutiu dvora auditorov o práve na zabudnutie. Ako si myslíte, že by mala EÚ postupovať v tejto oblasti, hlavne pokiaľ ide o boj proti zločinu a terorizmu a pokiaľ ide o dopad na podniky? Čiže ako sa má implementovať toto rozhodnutie a kde si myslíte, že je tá hranica medzi súkromím jednotlivca a medzi slobodou prejavu. A myslíte si, že právo na zabudnutie je právom všetkých, alebo je to skôr výnimka pre nejakú hrstku? Ďakujem. Thank you very much for this question. Ďakujem pekne za túto otázku. Ja to chápem tak, že politici ich slova alebo ich činy, že sa na ne nezabúda, to vôbec nesúvisí s oblasťou práva na zabudnutie, pretože ľudia si budú pamätať, a to je dobré pre demokraciu. No a ten súdny dvor vo svojom rozhodnutí v zásade nepovedal, že by každý mal právo na takéto zabudnutie, ale ako viete, v našej legislatíve je to zapracované, je to legislatíva z pred desiatich, možno aj viac rokov, že ochrana údajov je potrebná, pokiaľ o konkrétne údaje osobného charakteru, že tam je určitá lehota. A nad rámec tejto lehoty už nie je možné tieto údaje mať a zbierať. Čiže toto právo, ktoré vy spomínate, by malo byť skôr výnimkou. Musí zostať výnimkou. A otázka skôr stojí tak, ako, kde sa nachádza tá rovnováha medzi slobodou prejavu a medzi tou ochranou súkromia jednotlivca? To sa bude musieť posudovať od prípadu k prípadu a ešte raz opakujem, nie je to úlohou politikov. teraz pán Rošfert z IMKO a z ALDE. Nech sa páči, pán komisár, obráťte sa, ja som tu v predsedníctve. Áno, my všetci chceme, aby sa digitálny sektor rozvíjal, aby sa rozvíjal elektronický obchod, pretože prináša mnoho nového, mnoho zaujímavého pre stredné podniky, pre spotrebiteľov, hlavne v cezhraničnej oblasti. Pokiaľ ide o elektronický obchod, ten digitálny, tento prináša aj nové obchodné postupy, nové obchodné praktiky, ktoré často sú nekalého charakteru, predmetom kritiky napríklad skrytá reklama na sociálnych sieťach alebo e, vymyslení spotrebitelia, ktorí hodnotia, hoci neexistujú, alebo potom zneužívanie osobných údajov, hypertracking. Takže teraz máme v EÚ smernicu proti nekalým obchodným praktikám. To je hlavný nástroj e, v boji proti takýmto postupom, obchodným praktikám. Myslíte si, že to postačuje v digitálnej oblasti, alebo teda nejakú ďalšiu legislatívu, iný legislatívny nástroj, aby sme naozaj efektívne zakročili proti týmto novým obchodným praktikám. A ako teda chcete konkrétne zlepšiť situáciu v tejto oblasti? Ďakujem. Ďakujem pekne za túto otázku. Nož, či legislatíva postačuje. Nie, nemyslím si. Lebo tam sú nové veci, tam sa objavujú neustále nové veci, takže to, čo máme, nestačí a musíme robiť viac na ochranu našich občanov, na ochranu našich spotrebiteľov, zákazníkov. Elektronický obchod. To nie je nejaká modná záležitosť dneška alebo najbližších dvoch rokov. Je to vec, ktorá tu s nami bude a to naozaj veľmi dlho. Súčasťou takto momentálne v malom obchode predstavuje slovenský obchod iba 5 celkového obratu, ale ja som si istý, že tento podiel sa bude neustále zvyšovať a to naozaj veľmi rýchlo. A je na nás, aby sme vytvorili vhodné podnikateľské prostredie, a nielen podnikateľské, ale aj spotrebiteľské, aj v oblasti elektronického obchodu. Dynamické oceňovanie, dynamická cenotvorba. To samozrejme nie je postup, ktorý je akceptovateľný keď musíte zaplatiť najvyššiu cenu len preto, lebo je tam útok na vašu IP adresu, je to vôbec nepríjemné. Samozrejme, ak tu nejaké návrhy, napríklad nová hudba, taká, čo sa vám naozaj páči, pri takom sledovaní vašej IP adresy, no toto nám možno až tak nevadí. Celkom sa nám to páči, ale ja nechápem tých, ktorí hovoria, otázka súkromia pre mňa nie je dôležitá, ja nemám čo skrývať, ale ak máte zaplatiť najvyššiu cenu, tak sa situácia mení. Takže v Európskom parlamente, Európskej komisii naozaj musíme tieto veci brať veľmi vážne a musíme ich riešiť. Ďakujem pekne. A teraz Cornelia Ernst zo skupiny GUE z výboru ITRE. Nech sa páči. Ďakujem, vám otázku, ktorú som položila aj pánovi Oettingerovi a ten tri neodpovedal. Ide o sektor IT a o bezpečnosť informačných technológií. Áno, tento priemysel máte vy podporovať, aby bol na špičke, to je jasné. Ale máme tu správu Moraes o sledovaní, masovom sledovaní občanov Európy zo strany NSA. No a v tejto správe Moraes máme viacero návrhov, viacero požiadaviek na komisiu. No mňa by zaujímalo, ako je to s vami, ako sa tomu staviate vy. Poprvé, e, pripravíte návrhy, aby ste zakázali v softvéri e, nejaké zadné dvierka, aby sa mohol viac využívať e, voľný softvér. Potom budete intenzívne podporovať sektor IT, vrátanie bezpečnosti a kryptografie. A po tretie, pripravíte európsku stratégiu, aby sme mali e, väčšiu nezávislosť e, v sektore IT? A ak áno, aké konkrétne kroky navrhnete? Ďakujem. Idem. Thank you. Ďakujem veľmi pekne. Vidíme zdvojnásobenie každé dva roky. Chcel by som povedať, že v Európskej únii otvorenie, e, podpora takéhoto otvoreného softveru neznamená, že by sme museli začínať od nuly. Ja viem, z toho obdobia, keď som bol premiérom Estonska, čo je, a teda Estonsko je tá krajina, ktorú poznám najlepšie, sme mali takú prax, že ak software vytvoril, vytvorený v krajine, bol vytvorený s pomocou európskych fondov, tak tento, EU, tento software musí byť prístupný aj ostatným používateľom. Ak by sme chceli mať naozaj riešenia šité na mieru, tak ja si myslím, že vo väčšine prípadov použijeme e, soft, otvorené softvery z otvoreného zdroja. Takže takto to znamená, že Európska únia, Európska komisia podporujú otvor, použ, po, po, už podporujú používanie takéhoto otvoreného softveru a ja plánujem podporovať takéto e, úsilie. Ďakujem. Takže už máte štvrti, štvrtinu svojho hearingu za sebou. A teraz Julia Reda za zelených. Nech sa páči ďalšia otázka. Takže znovu ja. Bola som veľmi rada, že ste spomenuli v úvodnom slove, že chcete, aby sa neutralita stala zákonom. Dôležitá otázka je, ako budete definovať ale neutralitu siete. Európsky parlament v balíku Sprepojený e, kontinent bol veľmi odvážny, keď definoval neutralitu a právne ustanovenia na jej ochranu. Súhlasíte s tým a budete pretláčať rýchle prijatie? A potom táto otázka neutrality siete je úzko spojená s ďalšími vecami, ako je napríklad ochrana údajov a vynúcovanie autorských práv. Aký máte prístup k, ku komplexnému prístupu k neutralite siete, kde by bolo telekom, ochrana údajov, autorské práva? Čo spravíte pre zabezpečenie koherentnosti súčasnej budúcej legislatívy so zásadou neutrality siete. Ďakujem. Ďakujem. E, neutralita siete je naozaj veľmi dôležitá. A ja si myslím, že všetci poslanci Európskeho parlamentu sú hrdí na to, že prvýkrát v histórii Európskej únie zásada neutrality siete bude upravená na úrovni zákona. Tu hovorím o balíku jednotný trh telekomunikácií. Všetko, čo sa deje na internete, by malo byť predmetom rovnakého zaobchádzania. Nikto nemá právo na zneužívanie svojho dominantného postavenia na trhu alebo zneužitie svojej pozície gatekeepera. Ako vieme, v niektorých vyhľadávačoch Môžeme hovoriť o neutralite sieti a hlavne pokiaľ ide o malé a stredné podniky, vidíme veľmi často, že je takmer nemožné získať viditeľnosť v takýchto eh, vyhľadávačoch. A ak nemôžete získať zviditeľnenie, tak nedokážete ani predávať. To znamená, nemá zmysel začať niečo vyrábať. Neutralita siete je dôležitou zásadou pre našich občanov, ako aj našich podnikateľov. Potom rýchlosť. Vyššia rýchlosť a vyššiu cenu to je priateľné, ale nie na úkor ostatných, nie na úkor tých, ktorí z rýchl- ktorých rýchlosť je už pomalá. V žiadnom prípade, ďakujem. A teraz Diane James, e FTD, IMCO. E-obchod a e-prístup, pán kandidát, sa týka všetkých sektorov a je to pravdepodobne tá najrychlejšie rastúca oblasť v krajinách EÚ. A tu mám na mysli zdravotníctvo a malý obchod, o tom sme už hovorili spolu predtým a e, vysokorýchlostný internet a prístup k nemu sú nerovnaké. A je to problém, a je to problém najmä v tých konfliktných oblastiach konkurencieschopného tendrovania, zvládnutia monopolov, ako aj e, ochrana e, záujmov telekomunikačných spoločností vo vlastníctve štátu. Mohli by ste nám povedať, ako budete riešiť konflikty medzi týmito oblastiami, tieto konflikty, ktoré som tu naznačila, aký, akým smerom idú vaše ambície? Ďakujem veľmi pekne. Vy ste hovorili aj o otázke e-zdravotníctva. Keď sme hovorili o rýchlosti v internete, tak to znamená, že musia byť aj určité výnimky a zdravie, zdravotníctvo je jednou z nich. Ak ide o to, že riešime ľudský život, tak potom takéto informácie, e-zdravotné informácie, osobné zdravotné údaje, musia mať prioritu pri pohybe cez internet. Máme mnoho digitálnych zdravotníckých systémov v EÚ. A hovorili ste aj o záujmoch, oprávnenom záujme Telekomu ja by som raz ho, rád hovoril o legitimnom záujme nemocnic. My tu v Európskom parlamente sme pomerne hrdí na to, že máme voľný pohyb pacientov, ale ako naozaj vážne môžeme hovoriť o voľnom pohybe pacientov, keď v niektorých krajinách pacienti ani nemajú právo na to, aby dostali kópiu svojho zdravotného záznamu. Ako môžu takíto ľudia potom využívať digitálne nástroje na to, aby napríklad si vyžiadali ďalší názor, ďalší posudok. A to sú tie veci, ktoré musíme riešiť pri týchto oprávnených záujmoch. A ja sa nechcem zamerať len na jeden sektor Telekom, každý sektor má svoj oprávnený záujem, svoj zásadný záujem. Ďakujem. A teraz Harald Limsky, Libe. Výbor Libe. Harald. Ďakujem veľmi pekne, pán komisár. Prvá otázka je rozvoj digitálneho trhu v EÚ. Počuli sme veľa. Počuli sme o tom, že Eh, oddanie nedigitálnych technológií by mohlo predstaviť veľký stimul. Takže moja otázka je, ako si predstavujete takýto, názo, eh, takýto nástroj, aby sme dosiahli revolúciu na digitálnom trhu. Druhá oblasti je bezpečnosť údajov. Vieme o mnohých nezákonných útokoch na údaje EÚ, zariadenia EÚ na občanov. Ako si predstavujete svoju reakciu na to? na tieto, ako chcete reagovať na tento nezákonný prístup k údajom EÚ a občanom EÚ. Ďakujem. Digitálny jednotný trh a otázka zdaňovania IT produktov. Mrzí ma, že musím povedať, že ja nepodporujem znižovanie daní a daňové výnimky. Nie som fanúškom takých prístupov. A myslím si, že to nie je nejaká veľká vec. A neviem to teraz ani záväzne povedať, pretože budeme rozhodovať ako komisia na koncenzuálnym spôsobom a ja som pripravený na koncenzus, ale ja som z krajiny, kde sme nemali a nemáme tak veľa e, možností na znižovanie daní ani daňové výnimky a ja nepodporujem daňové výnimky, pretože daňový systém má byť transparentný a jednoduchý, taký, aby ľudia chápali, ako funguje potom sú pripravení platiť svoje dane a sú povedať, že ja som čestný daňový poplatník, ja platím dane podľa zákona a ja chcem vedieť, kde sa moje peniaze strácajú. To je veľmi prirodzené, to je, ako to má fungovať. Takže môžeme použiť, využiť naše peniaze z finančného rámca na podporu vývoja nových IT riešení môžeme e, byť pri, e, pracovať na zvýšení príťažlivosti a z, e, podnikateľského prostredia. Môžeme nájsť rôzne iné nástroje na to, aby sme rozvíjali digitálny priemysel v Európskej únii. Ďakujem. Ďakujem. Takže teraz tretie kolo a to bude Antonio López Isturiz White za EPP. Ďakujem, pani predsednička. Vážený e, dezignovaný podpredseda, e, vedenie nákladov na Európa e, v vnútornom digitálnom trhu hovorí, že najúplnejší digitálny trh by mohol zvýšiť o 4 HDP Európy a napriek tomu terajšia situácia v digitálnej oblasti je rozdobená. nemáme úplný spoločný trh a máme skutočnosti 28 národných trhov hovorili ste um, predtým, um, predtým hovoril Katajnen, ja som tiež liberál a E, ja som e, e, v správnej strane v PP, vy ste pridržení s liberálnou stranou, ktorá je o trošku viac socialistická ako samotná socialistická strana Európy a preto sa vás pýtam ako liberála, či ak naozaj podporíte, budete pomáhať súkromné iniciatíve v tomto spoločnom digitálnom trhu ako liberál, aké opatrenia príjmete, aby ste prelomili tieto prekážky, ktoré bránia dobudovaniu vnútorného spoločného digitálneho trhu? Ďakujem. Samozrejme, že musíme pritiahnuť prioritné investície, ale e, hlavne súkromné investície a verejné prostriedky sú obmedzené a nemôžeme všade použiť štátne alebo verejné prostriedky. Taktiež ste spomenuli Jurky Parajnen, takže spolu musíme def- nájsť spôsob na využitie 300 miliard eur na podporu rastu a tvorby pracovných miest. A ja si myslím, že je dôležité investovať tieto prostriedky veľmi efektívnym spôsobom. A ak budeme vedieť, že digitálna ekonomika, digitálny sektor rastie oveľa rýchlejšie než tradičné odvetvia, tak je to správne, keď sa investuje do digitálu potom. Prečo sa musíme teraz pozrieť na ďalšie prostriedky? Myslím si, že eh, MMF, teda viacočný finančný rámec, bol kompromis a no, pomerne dobrý kompromis, ale myslím si, že je hamba, že sa nám nepodarilo ochrániť prostriedky uvádzané tieto uvádzané prostriedky na vytvorenie siete, ktorá by umožnila prepojenie Európy. Na začiatku sme mali 9 miliard, ale a hovorím o širokom pásme a digitálnych riešeniach, avšak všetky členské štáty, všetky moji, všetci moji bývalí kore, kolegovia boli za prepojenú Európu, avšak keď sme začali rozdielovať peniaze, tak potom takmer každý chcel viac do svojich národných obálok. A to znamená, že teraz musíme hľadať iné zdroje na to, iné prostriedky, aby sme získali takéto peniaze a Jediný základ, ktorý vidím, sú súkromné investície. Počkaj, počkaj. A teraz Lisa Jakonsári z SAD. Ďakujem, pani predsednička. Budem hovoriť po fínsky, pretože obidvaja rozumieme tej tomuto jazyku. Patríme do tej istej jazykovej skupiny. Nepovedali ste, pani Gebhardt, ako zabezpečíte, že vidiecké oblasti budú mať rýchle širokopásmové prepojenie? že digitálne investície do infraštruktúry sú kľúčovou, zásadnou otázkou a v takejto situácii môžu potom firmy produkovať lepšie. Takže usudzujem z toho, čo ste povedali, že ste pripravení na to, aby sa tých 300 miliard ten 300 miliardový investičný program, ktorý navrhuje Juncker, že chcete, aby do toho patril aj broadband, Eh, pod Baltický kábel a všetky tie ďalšie investície, ktoré sú potrebné pre digitálnu revolúciu. Ďalšia vec, ktorú eh, eh, ste zobrali tak ľahko, bolo zdaňovanie, ale pán Ancip, na európskej úrovni musíme harmonizovať systém DPH, pretože inak nebude nikdy fungovať správne e-obchod a Spotrebitelia. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne za vašu otázku. Áno, rozumiem po fínsky, hovorím aj trocha po fínsky, nehovorím aj tak dobre po fínsky ako vy, takže sa vrátim teraz k angličtine. Samozrejme, musíme dať šancu tomu, aby sme mali dobrý prístup k vysokorýchlostnému internetu a poskytli ho aj tým ľuďom, ktorí žijú na vidieku a ktorí žijú tam, kde hustota obyvateľstva je pomerne nízka. Ako všetci vieme, najdrahšia míla je tá posledná míla. Podniky investujú vo veľkých e, mestách, kde je vysoká hustota obyvateľstva, lebo tam je to ziskové. Avšak, ako všetci vieme, prístup k internetu je už základným ľudským právom v súčasnosti, aspoň v Európe. A my musíme zabezpečiť príležitosti na využitie internetových e-služieb aj tým, ktorí žijú na vidieku. A otázka zdaňovania je oveľa širšia než to, čo som mohol povedať počas tých 20 sekúnd. Ale ako som povedal, ja nie som predsa, zas, zastancom harmonizácie DPH. Ja dávam skôr prednosť tomu, aby sme mali spoločný daňový základ pre firmy a to by skutočne pomohlo našim firmám, najmä MSP. ale možno o tom budeme môcť hovoriť podrobnejšie neskôr. Ďakujem. A teraz Luis ide z ECR. Pán Ancip, mám problém. Digitalizácia môže v sebe obsahovať aj riziko. Je to najmä tá otázka ochrany súkromia, ako ste správne povedali. Ja viem, že ako lekár že zverejňovanie údajov na internete vyvoláva určité problémy. Môžeme mať ale prístup cez internet, cez eh, telefóny a podobne. Takže ide aj o to, že ako sa bude s týmito eh, údajmi zaobchádzať, ako sa budú napríklad zdravotné údaje chrániť a eh, tie, ktoré sú v obehu aké opatrenia použijete na to, aby ste zabranili zneužívaniu týchto údajov, ktoré sú v obehu, ako sa to bude riešiť aj v súvislosti s poisťovňami, ako zabránite hakovaniu takýchto informácií na verejných fórach. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Ako som povedal, už viackrát dnes dôvera je základnou zásadou, keď hovoríme o digitálnych riešeniach a keď hovoríme o zdraví, tak je to veľmi delikátna otázka a dôvera je tu na skutočne bezpodmienečne potrebná. Je to imperatív a musíme chrániť údaje, veľmi bezpečným spôsobom. Ochrana údajov nie je niečo pre e, regulačné agentúry. Jednoducho ochrana údajov sú veci, ktoré treba riešiť. Naša vláda sa musela zaoberať, lebo povedzme, alebo nepristupujeme k tomu tak, že ochrana údajov je, ktorú žiadajú úrady alebo dohľad nad ochranou údarov, údajov. To nie je nejaká povinnosť na checkliste. Nie. Je to zodpovednosť voči našim občanom, podnikateľom. Je to aj vec našich služieb sprostredkovaných elektronicky. A ak ľudia nebudú môcť dôverovať elektronickým službám, nikdy ich nebudú využívať. Ak ľudia môžu dôverovať takýmto službám, tak ich budú využívať. Na toto by sme mali pamätať. Pamäť, viete, ten prípad pán Schumachera, pána Schumachera, osobné zdravotné údaje, zdravotné údaje ukradli od Schumachera a pritom išlo údaje, ktoré boli na papieri a ide o údaje, teda papierové a nie digitálne, ja chcem povedať, že veľmi často je to tak, že ukradnutie informácií, zneužívanie informácií e, je oveľa ľahšie v papierovej podobe, než ukradnutie alebo zneužitie údajov, ktoré sú bezpečne chránené. Ďakujem. A teraz Kaja Kalas, Alda. E, Andrus, Pán Andrus, Rada by som položila otázku po estonsky. V úvodnom prejave ste povedali, že bezpapierová vláda alebo štátna správa je možná. E, čo myslíte, ako rýchlo Európska komisia sa môže stať bezpapierová? A mohol by to byť príklad aj pre Európsky parlament? my tiež miniame tony papiera každý deň. Koľko papiera by sme tak mohli ušetriť? Ďakujem za túto otázku, aby som eh, podporil jazykovú rôznorodosť. Eh, odpoviem po estonsky. Musím opäť eh, povedať, že nemusíme začínať od začiatku. Keď hovoríme o Európskej komisie a o tom, ako ju urobiť bez Máme už isté veci, na ktoré sa môžeme spolahnuť. Aj Európska komisia, aj Európsky parlament už sú bezpapierové v istom ohľade. Ale ešte je veľa možností, ako znížiť e, používanie papierov, papierových dokumentov aj v Európskom parlamente, aj v komisii. Napríklad e, tie elektronické faktúry e, veľmi zjednodušili život spotrebiteľov v Dánsku, Fínsku, Taliansku, Španielsku. Musíme začať používať elektronické faktúry aj v Európskej komisii a myslím, že raz sa to stane aj tu v Európskom parlamente. Raz počas zasadnutia výboru ITRE som sa opýtal prečo, keď e, si e, kupujeme letenky, môžeme používať elektronické letenky, aj ich používať. Prečo potom musíme tlačiť tie elektronické letenky, keď ich predkladáme administratíve Európskeho parlamentu. Som presvedčený, že určením pozitívneho príkladu veľa zmeníme. Som presvedčený, že aj Európska komisia, aj Európsky parlament musia byť príkladom v elektronickej činnosti pre iné európske inštitúcie. Pán Benali z výboru Libe za GUE. Ok, Dunque, sull'agenda digitale europea di cui sarà responsabile con i commissari Oettinger i Jourova e Európskej digitálnej uh, eh, agende, za ktorú ste zodpovední spolu s komisárom Ettingerom uh, aj pánom Timmermansom. Uh, čo môžeme robiť v um, tejto oblasti, um, aby charta internetových práv bola niečo ako občianská charta, ktorú prijali tento rok v Brazílii. Nestačí vytvoriť spoločný digitálny trh, nestačí vyhlasovať, že sa budete chodiť ako e, liberálny minister hospodárstva. Myslím si, že potrebujem mať e, pravidlá e, pre internet o nediskriminácii, neutralite internetu a práva jednotlivca ktoré upravuje mm, charta práv. A chcem sa pýtať, či e, sa chcete zaviazať, že napíšete e, chartu internetových práv, ako ju majú dnes v Brazílii. Yes, I, I think uh, there, there is a need. Áno, myslím, že teraz e, je tu potreba, aby sme mali chartu internetových práv aj v Európe. Mnohé z tých zase, ktoré ste spomenuli, sú napísané v niektorých ďalších nariadeniach v smerniciach, e, v nariadeniach. Máme tieto hlavné princípy a musíme ich e, tiež upraviť v tejto charte internetových práv. Už sme dnes hovorili o neutralite internetu. A ja som hrdý na to, že to bude prvýkrát v histórii Európskej únie, keď, eh, histori- keď neutralita internetu bude upravená na úrovni smernice v našej legislatíve. Toto je pre nás všetkých naozaj dôležité. Ako vieme, prístup k internetu je jedno z tých základných práv a musíme popísať tie práva veľmi podrobne a sústredenie pre našich ľudí. Takže moja odpoveď je áno. Pán Indrek Taran zo Zelených z výboru ITRE. Right. Thank you. Mr. Anzip. Ďakujem, pán Anzi, za eh, vaše eh, hladké vystúpenia. Mám drobný problém s vašou písomnou odpovedou. Eh, odpovedou. Citujem, ako občan a politik som vždy podporoval Európsky dom, ktorý je založený na demokratických hodnotách naozaj popisujete eh, tých eh, to 10 rokov ako eh, manažer komunistickej strany Sovjetského zväzu ako podporu demokratických hodnot. Ak nie, tak potom je tam veľká nepresnosť vo vašej odpovedi. Akú dôveru chcete vybudovať medzi tými v vašom parlamente, ak sa predstavujete s drobným blafovaním? Možno by ste mohli, ospravedlňujem sa za to, a, a potom by som možno mohol, mohol by ste sa za to ospravedlniť a potom by som ja e, mohol um, podporiť vašu kandidatúru a ináč uh, ľutujem uh, vašu uh, chorobu a uh, želám vám skore uzdravenie. No, Ďakujem, Indrek. Moja minulosť je um, prihľadná. Všetci ľudia v Estonsku vedia, že som bol členom komunistickej strany. No naši ľudia tiež vedia, že som konal vo funkcii starostu primátora najväčšieho druhého mesta v Estonsku 6 rokov a bol som znovu zvolený na e, túto funkciu. Ľudia v Estonsku vedia, že ja som bol zvolený 4 krát do nášho parlamentu. Poznajúc všetky podrobnosti z mojej minulosti, naši ľudia sa e, zaslúžili o to, že posledné voľby do Európskeho parlamentu boli dosť úspešné pre e, našu stranu aj pre mňa osobne a e, my aj naša strana sme získali najväčší počet hlasov v týchto voľbách do Európskeho parlamentu v Estonsku. Moja minulosť je transparentná, nemám čo skrývať. Tazinia Bengen from the EF. Tecinia Begins, e FDD. Ďakujem. Pán eh, dezignovaný komisár, digitálny trh eh, by mal byť eh, znásobiteľom rastu pre malé a stredné podniky v Európe a obrovskou hypnou silou rozvoja pre občanov. Malé a stredné podniky s vysokou technológiou naozaj poskytujú dvakrát tak veľa pracovných miest a občania, ktoré používajú e, internet, sú e, si viac uvedomili svojich práv. Vysokorýchlostný internet e, poskytujú väčšine rodinám, ale vo vidieckých oblastiach veľa ľudí nemá prístup k rýchlost, vysokorýchlostnému internetu a treba ich približiť k rozhodovaniu a raz bude mať politiku, ktorá bude prepojená v sieti. Takže prístup e, k širokopásmovému pripojeniu by e, mal byť e, právom pre všetkých. A čo chcete urobiť preto, aby ste zaručili toto právo pre všetkých? A myslíte si, že spoločný digitálny trh by mal väčší prospekt z využívania softveru s otvoreným zdrojom a chcete podporiť a pozbudiť jeho používanie pre občanov? Open source software Ďakujem. E, my sme sa dotkli e, témy e, používania softveru s otvoreným zdrojom už predtým a odpovedie áno, komisia musí podporovať používanie softveru s otvoreným zdrojom bude vytvárať pracovné miesta v Unii a bude to prúznejšie ako používanie licencovaného softveru a podľa môjho chápania, keď nehovoríme o masových výrobkoch, tak je to tiež e, nákladov efektívnejšie ako licencované výrobky. Ale to je otázka, ako nájsť rovnováhu medzi licencovanými produktami a softverom s otvoreným zdrojom. Čo sa týka nákladov na prepravu, niekedy tieto prepravné náklady sú obrovsky vysoké keď hovoríme o predaji v zahraničí, napríklad v Londýne, keď hovoríme o elektronickom obchode, môžete zohnať tovar za minútu, ale v niektorých štátoch, keď hovoríme o konkrétnom tovare, o v štáte, ktorý najlepšie poznám, musíte čakať až dva týždne a Ehm, tieto náklady na doručovanie balíkov sú neprimerane vysoké. Takže myslím, že nemusíme akceptovať takúto situáciu v Európskej únii. Potom otázka o vidieckých oblastiach. My sme už hovorili o tejto téme. Musíme podporovať budovanie aj tej poslednej míle aby sme vytvárali naozaj dobrú širokopásmovú sieť vo vidieckých oblastiach. Ďakujem, takže teraz ste už prešli počas vypočutia. Teraz štvrté kolo otázok Carlos Coelho z EPP. CIP. Ďakujem. Pani predsednička, pán Hasi, počas dvoch rokov Európskej komisie počas e, dvoch posledných funkčných období nastal malý pokrok, čo sa týka Európskeho núzového čísla 112. E, najprv e, plnenie smernice je problematické, po druhé požiadavky na zistenie umiestnenia volajúceho v členských štátoch majú vážne prekážky čo do času a presnosti a informácie poskytované občanom nie sú dostatočné. Len 27% európskych občanov vie o európskom núdzovom čísle 112. Ak chceme podporovať bezpečnosť eh, a blábyť európskych občanov, eh, musíme E, riešiť rýchlo e, túto tému, e, vzhľadom na to, že vy ste komisár pre digitálny spoločný trh. Môžete potvrdiť, že tieto núdzové čísla, číslo 112, bude prioritou v rámci digitálneho jednotného trhu v Európskej únii. A čo si myslíte, že Európska komisia má robiť? <clears throat> Ďakujem za vašu otázku. Áno. Systém equal je prioritou, pretože to mm, pomôže zachráňovať životy. Budem sa čo najviac snažiť, aby sa stal skutočnosťou. No, opakujem, tá otázka je o dôvere, alebo hlavne o nedôvere. Niektorí ľudia a samozrejme, niektoré inštitúcie nie sú si dnes isté, že či tie údaje z ECOL sa nebudú používať na ich vysledovanie. Teda musíme chrániť e, každého súkromie, musíme chrániť všetky tie veľmi citlivé údaje a potom som si istý, že ľudia si budú istí, že ich údaje sú chránené, potom aj poslanci Európskeho parlamentu, aj Európska komisia a všetky členské štáty budú hlasovať za ICO. Ďakujem. Nikola Danti from the S&D for IMCO. Nikola Danti z SAD za výbor IMCO. Signor candidato viceprezident. Ďakujem, pani predsednička, pán dezignovaný komisár. Sú tri základné návrhy, e, v ktorých parlament už vydal jasné stanovisko. Mám na mysli legislatívny balík o prepojenom kontinente, prístup k verejnej administratíve a smernica o mm, bezpečnosti internetu. A toto môže um, mm, znižiť medzeru, zmenšiť medzeru medzi občanmi a administratívou a podnikmi a vytvárať viac pracovných miest a príležitosti. Aby sme to dosiahli, musíme e, dosiahnuť dohodu medzi e, radou a e, parlamentom. Akého ducha chcete vložiť e, za takýto návrh? A osobitne, čo sa týka smernice o bezpečnosti internetu. Myslíte si, že okrem tej potrebnej spolupráci v EU, kdež by sme mali podporovať medzinárodnú spoluprácu e, s nadejou, že budeme e, môcť e, dosiahnuť štátnu správu a administratívu cez internet. Thank you. Ďakujem. Najprv musíme dokončiť vyjednávania o prepojenom kontinente, o balíku o telekomunikačnom spoločnom trhu. A ako sme to zdôraznili, dnes mnohokrát, TCM je naozaj dôležitý čo do významu pre e, vytvorenie digitálneho spoločného trhu. Všetky prvky eh, DCM sú dôležité pre európskych občanov. Takže keď hovoríme hlavne o ochrane mm, práv spotrebiteľov a princípu neutrality internetu. Ďalej. Prepačte, mm, zabudol som druhú časť vašej otázky. Repeat. Môžete zopakovať? Aké kroky chcete plniť, aby ste zabezpečili, že nastane lepšia spolupráca medzi Európou a zvyškom sveta. Cez e, web chceme reformu e, riadenia e, webu. Takže ja som e, nezachytil tú medzinárodnú časť vašej otázky. Viem, že vyjednávania o Safe Harbor boli e, zložité a ťažké a Európsky parlament e, predložil 13 návrhov. Z tých 13 návrhov väčšina návrhov, ktoré riešili podnikateľské e, otázky, dostala pozitívne odpovede. Ale musíme riešiť túto výnimku pre národnú bezpečnosť. Musíme si byť absolútne istí, že výnimka národnej bezpečnosti sa bude používať len výnimočne a nie pravidelne. Alebo paušálne na všetky údaje. Myslím, že Američania musia plniť Američania musia plniť výsledky, musia budovať dôveru a poskytnúť dôveru európskym občanom. No prerušenie tých vyjednávaní ako alternatíva musí byť stále e, medzi našimi možnosťami. Teraz je rad na mne. Ja položím otázku. Vy ste jednému z kolegovi spomenuli, že ten hearing bude online na, verečno, na verejnosti, no ale my vás hodnotíme podľa toho, eh, čo hovoríte dnes tu v sále. A keďže ja verím v zapojenie eh, verejnosti, tak som dala občanom Twitterom otázky. Boli tam otázky týkajúce sa eh, kyberbezpečnosti, budúcej legislatívy a tak ďalej. Ale z tých, čo som na Twitter dostala, sa zopýtam túto. Uh, je to od e, podnikateľských organizácií, týka sa to ochrany údajov, legislatívy tejto oblasti a ako skrátka e, tieto otázky budeme riešiť, hlavne pokiaľ obavy malých podnikov, toho, ako sa budú využívať v elektronickom obchode údaje od zákazníkov pri súčasnom zachovaní záujmu týchto zákazníkov. Ďakujem pekne za túto otázku občanom, respektíve tomu združeniu podnikateľskému, keď otázka prišla cez Twitter. Ochrana osobných údajov, ochrana údajov, ako som už spomínal, toto nie je otázka nejakých agentúr alebo úradov, pretože ide o otázku, ktorá je v prospech všetkých podnikov, či už sú malé alebo veľké. Ochrana údajov, ochrana súkromia každého jedného z nás, teda keď to poviem inak, dôvera je základom elektronických riešení založených na internete elektronických služieb, digitálnych služieb. Keď nebudeme mať ochranu údajov, no už nemyslím si, že by sme mohli počítať s nejakými podnikateľskými úspechmi. No a naozaj je potrebné nastoliť tú správnu rovnovahu. Rovnovahu medzi záujmami našich občanov a medzi podnikateľskými záujmami. Ale ešte raz opakujem, nezačíname od nuly. Ide o proces, ktorý už bol naštartovaný, ktorý už prebieha. A podľa môjho názoru je ten pokrok relatívne rýchly v tejto oblasti. Áno, samozrejme, že by sme boli radi, keby príslušná legislatíva bola v platnosti, aby sme boli pripravení konať, keď to bude potrebné, ale Bohužiaľ, toto nie je veľmi možné. Čiže ja sa naozaj budem všetkých síl snažiť dopracovať sa k tej rovnováhe medzi ochranou základných práv a podnikateľskými záujmami. Ďakujem. Ďakujeme. A teraz Morten Petersen, Libe Alde. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička, pán Ansip, Tusom. Európa musí byť inovatívnejšou, konkurencieschopnejšou, ale aj otvorenejšou a transparentnejšou. Interoperabilita a otvorené štandardy sú podľa môjho názoru kľúčové, aby sa Európa mohla ďalej rozvíjať ako konkurencieschopný, otvorený online trh. Takže podporíte riešenie interoperability a využívanie otvorených dokumentov systematickejším spôsobom aj zo strany všetkých európskych inštitúcií? A akú úlohu otvorné štandardy môžu podľa vás zohrať? Napríklad, myslíte si, že Európska komisia a parlament by mali mať otvorené štandardy a infraštruktúry ako také, ako inštitúcie? Alebo možno širšia otázka, budete podporovať európske firmy a európsky prístup, pokiaľ ide o ochranu údajov a súkromia v tomto kontexte? Ďakujem. Ďakujem pekne. Interoperabilita je naozaj kľúčová v rôznych kontextoch. Máme tu naozaj kopu dobrých riešení elektronických založených na internete v členských štátoch, ale bohužiaľ nedokážeme ich využiť cezhranične v iných krajinách. Čiže Zase raz spomeniem svoju vlastnú krajinu. Každoročne 20 tisíc občanov, ktorí pracujú v zahraničí, musí nosiť dokumenty na našu matriku, respektíve od nás do tých susedských krajín vo fyzickej forme, pretože interoperabilita neexistuje. Tie dokumenty sa nedajú postúpiť automaticky alebo elektronicky. Čiže títo Estónci, ktorí pracujú v zahraničí, a hoci je to krajina, ktorá je mimoriadne rozvinutá, pokiaľ ide o IKT, mám na mysli Fínsko, napriek tomu, že pracujú tam, napriek tomu tých 20 tisíc Estoncov, ktorí pracujú vo Fínsku, musí prísť s lískami, či už z kompy alebo z letenky, keď idú do Estonska. Niekedy sa to urobí cez vyslanectvo vo Fínsku, ale keď idú do Estónska, tak sa musia tam zaradiť pekne a požiadať o dokument, jeho podpis, opečiatkovanie, potom sa vrátia, znova nastúpia na prvý prostriedok, idú do Fínska. No a vo Fínsku tiež štátni úradníci toto celé prepíšu pekne z toho fyzického dokumentu do svojho počítača. A to sú teda digitálne, pôvodne digitálne údaje, tak sa z papierovú formu dostanú zrovna do digitálnej formy. Je to naozaj nepochopiteľné v tom prvom storočí, ako vôbec veci môžu takto spätočnícky fungovať. A podľa mňa by nemali byť takéto spätočnícke. Čiže naozaj interoperabilita to je vec, ktorú musíme presadiť. Ďakujem. Teraz Cornelia Ernst, GUE a výbor ITRE. Ďakujem pekne. Znova ochrana údajov, pretože je to aj vo vašom rezorte, veľmi dôležité reforma ochrany údajov. Čiže vaša oblasť súvisí s ochranou údajov a viete, že Európsky parlament e, už hlasoval o tom balíku o ochrane údajov v tom zmysle, že ten, kto spracúva európske údaje, musí dodržiavať európsku legislatívu a to na vysokej úrovni. No ale toto je v rozpore s mnohými zmluvami, ktoré existujú a tiež sú diskusie. A k tomu moje dve otázky. Prvá, myslíte si, že dohody, ako napríklad Safe Harbor, o túto konkrétne mi ide, ktoré sú na nižšej úrovni než naša európska úroveň ochrany údajov, ani to nemôžeme nazvať ochranou údajov, čiže myslíte, že je potrebné takúto dohodu vypovedať alebo od základov zmeniť, to je poprvé. A po druhé, typ dohoda o voľnom obchode s USA, ako to bude tam s ochranou osobných údajov. Budete sa za zlepšenie situácie? Ďakujem. Thank you. I Štefane. Harbor but one... Áno, ja som o Safe Harbor už eh, hovoril, ale v skutočnosti nemôžeme hovoriť o žiadnej bezpečnosti eh, momentálne, pretože každý tu v Európe iste bude súhlasiť eh, s tým, že Safe Harbor žiadnu bezpečnosť neposkytuje, ale nám práve ide o to, aby tá bezpečnosť bola daná. No a čo je potrebné na to urobiť? Veľké firmy, naši občania, oni sa o to zaujímajú a je naozaj potrebné, aby sme existujúcu dohodu za týmto účelom pozmenili. Parlament prišiel s 13 návrhmi. Väčšina z nich stretla s pozitívnou reakciou. Čiže návrhy, ktoré boli pozitívne podporené, tieto nám pomôžu zvýšiť bezpečnosť Safe Harbor. Ale stále to nebude dosť. Nebude to dosť, lebo naši občania si robia starosti naozaj majú obavy, pokiaľ tú výnimku v súvislosti s národnou bezpečnosťou. Oni netušia, ako sa bude využívať táto výnimka založená na záujmoch národnej bezpečnosti. A my teraz očakávame nejaké reálne kroky na strane Američanov. Keď sa nám nepodarí dopracovať do fázy, kde budeme mať jasné odpovede na otázku, ako sa bude využívať táto výnimka národnej bezpečnosti, tak v takomto prípade prerušenie je reálnou možnosťou, s ktorou budeme operovať. Ďakujem. Teraz Jan Filip Albrecht, Zelený, výbor Libe. Pán Ansip. Ďakujem pekne za vaše naozaj silné vyhlásenia k ochrane údajov. Naozaj môžete počítať s podporou veľkej väčšiny našej snemovne v tejto oblasti. My sme o balíku o ochrane údajov s takými štandardmi hlasovali pozitívne. Čiže moja otázka na vašu adresu, ako sa vyhnúť tomu, že rada ministrov sa roztriešti, respektíve takto, že ich stanovisko bude veľmi odlišné od toho, nášho. Čiže ako presadiť e, naše stanovisko, čo sú tie červené čiary, ktoré nie je možné prekročiť. A potom druhá vec, otvorený zdroj, open source, vaše vyjadrenia na tú tému vítam, ale ako zabezpečiť to, že tovary a služby na európskom trhu nebudú takými zadnými dvierkami pre NSA a ďalších. Takže to sú moje otázky. Ďakujem. Naozaj široká väčšina parlamentu podporuje nariadenie o ochrane údajov. Ak to chápem správne, je tu pozitívna správa v tom, že aj väčšina členských štátov, a ich čím ďalej tým viac, že aj väčšina členských štátov podporuje rámec ochrany údajov. Ja som slúbil, že urobím všetko preto, aby sme sa dopracovať k riešeniu, ktoré bude dobré pre našich občanov. A som presvedčený, že moji predchodcovia, alebo takto, že moji niekdajší kolegovia chcú, aby jednotný trh v oblasti digitálu sa stal skutočnosťou, ale toto nebude možné, keď nebude daná veľmi vysoká úroveň ochrany údajov. Ochrana údajov je podmienkou sine qua non existovania jednotného trhu v oblasti digitálu. A teraz open source. Takýto software, to je niečo ako Wikipedia, ako viete. Každý môže takéto zdroje využívať, môže ich ďalej rozvíjať. No a keď to každý môže využívať a rozvíjať, tak samozrejme, aspoň takto chápem ja, V takomto prípade je ťažké zistiť, či sú tam nejaké vrátka, zadné vrátka alebo nie. V prípade licencovaného softveru tam je možno ešte ťažšie nájsť takéto zadné vrátka. Čiže ešte raz opakujem, že ide o otázku dôvery. Že medzi nami musí panovať dôvera tu v Európe. Ďakujem. Dario Tambor. Teraz Dario Tamburano z EFDD a výboru ITRA. Nech sa páči, Dario. Ďakujem pekne za slovo. Ja som tu ako náhradník za svojho kolegu. Pán kandidát, vy máte na starosti digitálnu agendu a ja by som chcel zdôrazniť jeden konkrétny bod, v tejto oblasti. Ide mi o internet. Internet nie je len miestom, kde sa predávajú a nakupujú produkty, služby, zábava, ale je to niečo ako voda. Je to spoločný statok, statok k tej spozícii celej verejnosti. A internet je naozaj dôležitý, napríklad aj v kontakte občanov s administratívou. Taktiež sa tam ľudia informujú o kultúre, o tom, čo sa deje, podujatiach. No a skrátka má to zmenšo, zmenšovať vzdialenosti. No a je tento prvok naozaj e, rešpektovaný, naozaj sa vníma internet ako takýto spoločný statok, ktorý musí dodržiavať pravidlá spoločného trhu? Áno, internet musí ostať otvorený, musí ostať inkluzívny. Áno, samozrejme, v Európskej únii Musíme chrániť našu kultúrnu rôznorodosť. A myslím, že nám to celkom ide. Ale vy ste sa pýtali na e-governance, elektronickú správu. Ja som za to, aby to bola taká viac úrovňová forma správy. Mnohé krajiny celosvetovo chcú prejsť od dnešného modelu k medzivládnemu modelu. Ale ja si nemyslím, že to je dobrý nápad. Tento model s rôznymi aktérmi, kde sú zapojení všetci, vrátane mimovládnych organizácií. Teda nemyslím si, že je dobré prechádzať od tejto viac úrovňovej správy k tej medzi vládnej, pokiaľ ide o internet. Ale ten model, ktorý momentálne máme, je potrebné nejako pozmeniť. Momentálne niektoré krajiny spravovanie internetu neberú až tak vážne a aj úloha EÚ musí byť väčšia než doposiaľ. Ďakujem. A teraz posledných 15 otázok. Teraz pán Ivan Štefanec, IMKO za EPP. Pani predsedajúca, vážený pán kandidát na komisára, potešilo ma, že ste vo svojom úvodnom vystúpení spomenuli oblasť elektronického podpisu. Osobne považujem oblasť elektronického podpisu za kľúčovú pre úspešné, aktívnejšie využívanie elektronických služieb pre občanov. Preto sa vás chcem opýtať, aké konkrétne kroky plánujete vykonať pre implementáciu elektronického podpisu a pre zjednodušenie príslušných procedúr. Ďakujem. Thank you very much for, for your question. Ďakujem za vašu otázku. Možno to nebude veľmi zdvorilé, že uvediem znovu príklad z krajiny, ktorú poznám najlepšie. Našim občanom v Estonsku sme dali vysoko chránené digitálne identity a potom sme zaviedli takú zásadu len jediný raz v roku 2007 a teraz každý využíva v Estonsku elektronický podpis. Estonci už od roku 2002 odovzdali 175 miliónov digitálnych podpisov a my máme 1,3 milióna obyvateľov. Takže si myslíme, že využitie digitálneho podpisu nám ušetrilo jeden pracovný týždeň za rok. To sú 2 našeho HDP. Takže, povedzme, sú to naše výdavky na obranu, ktoré sú pokryté tým, že využívame digitálny alebo elektronický podpis. Teraz máme smernicu IDAST v EÚ. Podľa tohto právneho predpisu digitálne elektronické identity musia byť vzájomne uznávané podľa určitých noriem. A ja si myslím, že to je naozaj pozoruhodný krok vpred, ktorý spraví z e-podpisu, z digitálneho podpisu predmet každodenného používania vo všetkých štátoch EÚ. Ďakujem. Ďakujem a teraz Virginia Roziere Imko za socialistov a demokratov. Ďakujem, pani predsednička, vážený pán kandidát. Náš parlament viackrát zdôraznil to, že vytvorenie digitálneho trhu umožní vytvárať pracovné miesta. Ale jednotný trh v oblasti digitálu nie je iba príležitosťou pre spotrebiteľov a podniky, ale aj pre verejnú správu na národnej úrovni, na európskej úrovni aj na tých nižších úrovniach, na lokálnej úrovni. Modernizácia našej verejnej správy, vytvorenie verejných služieb, ktoré budú naozaj online, budú naozaj výkonné, efektívne. Toto je tiež reakcia na konkrétne potreby našich občanov a našich podnikov. Vy ste v úvode spomenuli, že chcete podporiť e-administration, to je fajn. A nás by zaujímalo, aké konkrétne kroky plánujete v tejto oblasti tak, aby digitalizácia, modernizácia verejnej správy bola naozaj uh, vykonaná, aby naozaj šlo k rozvoju e-government, hlavne pokiaľ ide o tie jednotné kontaktné miesta podľa smernice o službách a vzájomné uznávanie odborných zručností, kvalifikácií, tak aby sa umožnilo poskytovanie služieb v rôznych krajinách so zárovným zaručením vysokej kvality služieb, hlavne pokiaľ ide o ochranu spotrebiteľov Takže aké konkrétne opatrenia by ste mohli v tejto oblasti uplatniť? Rečnička je prerušená predsedničkou. Thank you. Ďakujem. My sme už dnes hovorili o tom, že treba ísť príkladom. Najprv samozrejme my musíme byť tým príkladom pre našich občanov, pre členské štáty v tom, ako využívať možnosti, ktoré sú pred nami, teda internetové e riešenia, verejné služby, musia byť užitočné pre našich občanov. Ak ľudia ich budú mať radi, ak sa im budú páčiť, tak ich určite začnú používať. Ešte raz by som sa vrátil k Estonsku. Keď sme zaviedli v Estonsku elektronický daňový portál, tak v prvom roku to bolo veľmi populárne medzi našimi občanmi, pretože v tom čase, keď sme nemali takýto e daň daňový portál, tak ľudia chodili na daňové úrady s papiermi a jednoducho neverili ani pošte. Chceli mať absolútnu e, istotu, že sa nepomýlili v svojom daňovom priznaní, ale teraz máme daňové vyhlásenia už na internete a je to také pohodlné pre týchto ľudí, aj premiér, ktorý má len jeden zdroj príjmu, to znamená daňové priznanie prácu na 30 sekúnd, vyplnenie tohto dotazníka. Niektorým ľuďom to možno trvá 3 minúty, 5 minút. A tým je to urobené. A máte úplnú istotu, že ste neurobili žiadnu chybu. Nikto vám nebude dávať pokuty alebo vás hnať do vezenia. Čestní daňoví poplatníci majú istotu, že to funguje. Tento rok 96 našich občanov predložilo osobné daňové priznania cez portál, elektronický portál daňovej správy. Takže takto treba postupovať, aby sme získali dôveru. A teraz mm, Evžen Tošenovský, ITRE za ECR. Vážený pán kandidát na komisára, ja si vážim vašu ambíciu dobudovať jednotný digitálny trh. Minulý rok sme ešte v starom parlamente viedli dlhú debatu o programe Connecting Europe Facility. Vy ste to tu už tiež spomenuli. Potom došlo k dramatickému zníženiu prostriedkov a stalo sa to, že dva projekty nezískali dostatočnú podporu. Boli to projekty na podporu, vysokú rýchlo, na podporu vysokej rýchlosti broadbandu, aby sme sa priblížili najmä azijským krajinám, keď hovoríme o ich technickej úrovni. A druhé projekty boli projekty, ktoré mali podporiť rozšírenie širokého pásma do prostredia mimo veľkých aglomerácií. Teda hovoríme o tom probléme, kde trh neumožňuje takú veľkú podporu. Aká je vaša predstava, konkrétna predstava o tom, aby tieto programy boli aj reálne programy a nie iba nejaké formality? Ďakujem. Áno, žiaľ nemáme dosť peňazí na to, aby sme pokryli celú EÚ ultrarýchlým širokopásmovým internetom v rámci Connecting Europe Facility. Ale máme aj iné zdroje. Máme Európsku investičnú banku. V horizonte 2020 sa spomína nielen široké pásmo, ale aj digitál a tam je toho dosť. Potom Európske investičné a štruktúrálne fondy. Aj tam máme fondy vyčlenené alebo uvažované na široké pásmo, pre široké pásmo. Ale ak by sme chceli pokryť celé územie EÚ, so 100 MB za sekundu širokým pásmom, tak potrebujeme 200 miliard eur. A to je naozaj veľa peňazí. Ale pozrime si iné krajiny z USA. Tam nepoužívajú vôbec prostriedky ústrednej vlády na vybudovanie širokopasmových sietí, využívajú na to obecné peniaze, teda nepoužívajú peniaze ústrednej vlády, ale v iných krajinách, povedzme v Austrálii, v Japonsku, v Južnej Koreji, sa využívajú najmä prostriedky na vybudovanie širokopásmovej siete sú uh, E, štátne peniaze, peniaze daňových poplatníkov. Takže Jurky Katajnen, e, dezignovaný vicekomisár, musí pripraviť veľký investičný balík 300 miliard eur. A ja naozaj dúfam, že na digitálne účely, na elektronizáciu, dostaneme aspoň 35 miliard eur. Zatiaľ to nie je jasné, ale my už pracujeme na delení kováča. A to je suma, ktorá by nám umožnila prilákať ďalšie peniaze až e, tak, že by sme sa dostali na výšku 130 miliard, ale žiaľ čas sme vyčerpali, takže túto otázku si odložíme ešte. A teraz Cora van no- eh, Neuvenhausen za ALDE, výbor ITRE. Pán eh, kandidát, vypočula som si vaše odpovede a myslím si, že je veľmi dobré, že ste z jednej, že ste z krajiny, ktorá má veľmi rýchlo pokračujúcu eh, digitálnu agendu, takže miesto Estonska by to malo byť Estonsko. Takže ešte chcem povedať, obyvatelia Európy starnú a nikdy sme nemali toľko starších obyvateľov ako dnes. A to prináša nové výzvy, napríklad v oblasti zdravotníctva. Aké možnosti vidíte tu? Napríklad podporujete systém elektronického predpisovania liekov, ako to bolo v niektorých krajinách už zavedené a ako vidíte možnosť cezhraničného toku pri takomto systéme? Ďakujem veľmi pekne. Ja podporujem tento systém elektronického predpisovania liekov vo Švedsku. Keď zaviedli toto riešenie, tak to bolo veľmi populárne už od samého začiatku. To isté v Grécku. Keď to zaviedli, keď zaviedli takéto e, riešenie v Grécku, 95 všetkých pacientov využíva elektronický recept. A tá krajina, ktorú poznám ja najlepšie, má e-recepty, ale e, boli e-recepty zložitá otázka štát, vláda zaplatila za riešenie e-receptov menej ako 1 milión eur. Čiže nie miliardu, menej ako milión eur stalo riešenie e-receptov. A stáli pred nami určité technické problémy počas realizácie systému elektronického predpisovania receptov. Ale dnes všetci ľudia sú naozaj spokojní s e-receptami. Keď máte napríklad pacientov s chronickými diagnózami, nemusíte vždy chodiť za svojim rodinným lekárom. Stačí zavolať a potom môžete využiť svoj občianský preukaz alebo zdravotnícky preukaz a tie lieky si môžete vybrať v hoci ktorej lekárni. Naozaj to funguje a naozaj to zjednodušuje život našich občanov. Potom ste spomínali aj starnutie obyvateľstva. Áno, je tu obrovský priestor, takzvaný priestor striebornej ekonomiky, kde digitál môže robiť zázraky. Ďakujem. Možno, že raz budeme mať aj e-recepty tu v parlamente. A teraz posledné kolo. Eva Paunova za EPP. Ďakujem. E, nech sa páči, kandidát na vicepredsedu. Ako sme počuli, ako vieme, vaša krajina Estonsko je úspešný príbeh pri zavadzaní e-vlády a e-volieb. Včera v Bulharsku, v mojej vlasti, sme videli veľmi nízku volebnú účasť, rekordne nízku volebnú účasť. Aby sa to zmenilo, musíme nielen zlepšiť samozrejme naše politiky, ale musíme zabezpečiť aj v lepšej miere participatívnu demokraciu. A jedna z mojich e, priorít je dobudovanie e, digitál, teda digitálneho jednotného trhu, pretože si myslím, že takto zvýšime transparentnosť, odpovednosť, ako aj efektívnosť. Súhlasíte, že elektronické volebné systémy v členských štátoch posilňujú Účasť verejnosti na politickom procese mala by komisia podporovať a usmerňovať vytváranie takýchto systémov členských štátov, ktoré o to majú záujem a aké konkrétne kroky by ste pojali na to, aby sa elektronická vláda, elektronická správa spoločnosti rozšírila v celom priestore. Ďakujem. Volebný systém a voľby, to sú skutočne vnútroštátna zodpovednosť. A ja ako pod, kandidát na podpredsedu komisie nechcem povedať, že vo všetkých členských štátoch musia používať elektronické voľby. Je to na e, vnútroštátnych, na národných vládach. Ja osobne, ja osobne podporujem elektronické voľby. Prvýkrát v tej krajine, ktorú poznám najlepšie, to bolo v roku 2005. A tam sme v celej krajine zabezpečili možnosti na elektronické hlasovanie počas obecných volieb a len 10 tisíc ľudí vtedy volilo elektronicky. Ale ako som to už mnohokrát nespovedal, je to otázka dôvery. Ak ľudia môžu veriť tomu, kde sa peniaze pochybujú, napríklad po internete, eh, tak potom môžu eh, dôverovať, keď dôverujú pohybu peniazy v internete, môžu doverovať aj voľbám po internete. A pri posledných parlamentných voľbách do Európskeho parlamentu sme mali jednu tretinu hlasov podaných elektronicky. Ja som presvedčený, že musíme dať viac príležitostí ľuďom na účasť vo verejnom živote. A to znamená aj tým ľuďom, ktorí žijú e, internetom. A tí ľudia, ktorí žijú internetom v krajine, ktorú ja poznám najlepšie, nie sú mladí ľudia, ale sú to aj starší ľudia. U nás sú starší ľudia veľmi oboznámení s počítačmi, a hlasujú elektronicky. Ďakujem. A teraz Sergio Gutierrez Prieto Ďakujem, pani predsednička. Ehm, Dobre večer, pán dezignovaný ehm, podpredseda. Vy ste predložili ehm, stratégiu pre pokročilý pre pokrok na digitálnom spoločnom trhu. A vy máte pozíciu podpredseda, musíte to zosladiť so zvyškom komisáru, pretože musíte pracovať v konkrétnych oblastiach. No mám tri konkrétne otázky v tejto veci. Nemyslíte si, že za tým údajom, že len 14% malých a stredných podnikov obchode na internete sú e, hlavné e, problémy. Poprvé e, problém zvládať internet a financovanie pre modernizáciu ich infraštruktúry, aby mohli mať prístup na digitálny trh Myslíte si, že v tomto zmysle využívať e, regionálne fondy a Európsky sociálny fond by sa e, mohli e, toto uľahčiť pre malé a stredné podniky? S novými príležitosťami vznikajú aj nové problémy a v skutočnosti jeden problém pre rovnosť príležitosti je digitál na negramotnosť a ako chcete toto vyriešiť medzi generáciami a medzi mestskými a vedeckými oblastiami, aby digitálne rozdiely neboli prekážkou. Po tretie, aby sa e, vytvoril digitálny trh, je potrebné, aby bol konkurenčný a preto e, je potrebné, aby náklady na internet boli porovnateľné v Európe a ako chcete zabezpečiť e, konanie veľkých firiem, aby tento trh na európskej úrovni mohol byť konkurenčný. Uh, thank you. Yes, really... Ďakujem. Naozaj e, je pravda, že len 14% malých a stredných podnikov predávajú e, na internete? A? Toto percento je také nízke hlavne kvôli rozdrobenému trhu. Je dosť ťažké predávať cezhranične, keď e, je takýto rozdrobený trh, takže musíme tento problém riešiť. Samozrejme, je tu aj nedostatok e, ľudí s e, informatickými zručnosťami. Musíme to brať veľmi vážne, aby sme získali viac e, ľudí s informatickými zručnosťami. Ako som povedal v úvodnom prejave, v roku 2020 bude až 900 tisíc e, voľných pracovných miest e, v informatike. Takže musíme začať od e, materskej škôlky. Kodovanie programátorské musí byť súčasťou našich školských osnov. A musíme klásť väčšiu pozornosť tvorivosti na školách ako v minulých 10 až 20 rokoch. Pretože v súčasnosti to nie sú jasné rozdiely medzi vedou a napríklad umením. Jasné hranice. Môžeme používať regionálne fondy, sociálne fondy, aby sme vytvárali digitálny sektor, digitálne odvetvia a my už využívame tieto fondy. Celoživotné vzdelávanie musíme brať veľmi vážne, pretože dnes ľudia musia meniť povolanie aj viackrát za život. Ďakujem, čas beží príliš rýchlo. Eh, Už um, ste skoro v cieli, opäť prosím sa otočte. Anna Maria Koraca-Pilt má ďalšiu otázku. Prime Minister. Ďakujem Pán premiér, ja e, si vážim vaše odhodlanie, ktoré ste tu vyjadrili na posunenie digitálneho spoločného trhu a e, opravu rozdobenosti. No, e, ja chcem, aby sme si uvedomili, aké to naliehavé komisia pracuje e, na e, e, akte pre spoločný e, trh číslo 3, aby zabezpečil rovnaký štatút a podmienky pre e, digitálnu Európu. Ste pripravení e, tento predložiť v roku 2015. A ďalšia otázka k tomu, čo povedala kolegyňa Rosatung e, o roamingu. Parlament už hlasoval o tom, aby sa znižili roamingové náklady pre občanov. A ako viete, e, vaši bývalí kolegovia v rade to blokujú. Ste pripravení využiť vaše postavenie ako podpredseda a bývalý premiér, aby ste zaujali tvrdé stanovisko a dokončili tieto vyjednávania aby ste znížili e, náklady na e, roaming a presadili e, tretí balík pre spoločný komunikačný trh. A tretiu otázku mám rýchlo. Či ste pripravení zmeniť kultúru komisie v digitálnom myslení, aby si uvedomili, že inovácie sú rýchlejšie ako politika, že deregulácia je niekedy lepšia ako prílišná regulácia, aby sa posilnil digitálny spoločný trh? Kde som si dal tie poznámky? Roamingové poplatky. Myslím, že všetci v Európe čakajú na zrušenie týchto roamingových prirážok. Boli to dobré správy pre všetkých, keď eh, tieto roamingové prírážky boli znižené na telefónne hovory. A myslím, že mnohé z tých telekomunikačných firiem tiež boli radi, keď sa to stalo. Pred e, tým Európsky parlament aj komisia navrhli tento návrh e, krátiť, e, znižovať e, roamingové príražky. Väčšina telekomunikačných firiem boli proti tomu, povedali, že to postihne ich podnikanie. A čo sa stalo e, v reálnom živote? Ľudia začali práve viac používať mobilné telefóny v zahraničí, keď cestovali mimo domácej krajiny. A samozrejme, telekomunikačné firmy prišli o marže, ale nadobudli a získali objem. A bolo to veľmi efektívne. Nechcem povedať, že pre všetky telekomunikačné firmy, ale pre väčšinu telekomunikačných firiem. Teraz, keď hovoríme o zrušení roamingových príražok aj pre informácie, ktoré mm, sa pohybujú po internete, opäť hovoria, že to zničí ich podnikateľský model. Niektorí to hovoria, nie všetci. No v skutočnosti ja dúfam, že ľudia začnú veľa viac používať e, mobilné zariadenia pri cestovaní v zahraničí. Ja tiež kontrolujem tie výdavky a nenavštevujem všetky tie webové stránky tu, ktoré navštevujem doma. Prepačte, zas čas beží moc rýchlo. ďalšia otázka e, z SAD. E, bude mať e, trošku viac času, pani Toja. Ďakujem. Ja som chcela tu otvoriť tému internetovej e, vlády alebo správy. E, veľa e, ľudí si myslí, že to je dôležitá téma a myslíme si, že EÚ má dôležitú úlohu aj ako zabezpeka a protiváha pri internetovej vláde. Keď stojíme voči hráčom z mimo Európy, ktorí chcú obmedzovať voľbu Eh, spotrebiteľov. A ako si myslíte, že Európa zabezpečí, že zohrá svoju úlohu eh, v ICAP, aby ehm, presadzovala internetovú vládu tak, aby podporila slobodu a zaručenie eh, európskych zaujímav. A moja druhá otázka je o radiovom spektre. Európska stratégia teraz dosahuje pokrok a prebehla inventúra a posudzujú efektívnejšie využitie, no musíme zharmonizovať to spektrum, to znamená um, povedovanie um, bude témou. Členské štáty žiadlivo si stražia um, využívanie spektra v rámci svojej právomoci, no myslím, že to treba riešiť na európskej úrovni. Čo si o to myslíte? Spectrum allocations within keď hovoríme o pridelovaní spektra, tak e, je potrebná maximálna harmonizácia. No členské štáty vedia, že spektrum je ich prirodzený zdroj a v niektorých e, členských štátoch e, chcú mať e, maximálnu sumu za predaj tých frekvencií. Keď hovoríme o mm, štandarde 4G LTE, v niektorých štátoch skoro 99% územia je už pokrytá signálom 4G LTE. Hovorím opäť o balských štátoch, v iných štátoch ehm, je pokrytie 4G LTE stále nulové. Ani nezačali s tými dražbami pre um, pridelenie spektra. Prečo? Určite uh, to uh, eh, zvyši uh, eh, digitálne rozdiely medzi členskými štátmi, ale opäť tu musíme hovoriť e, o e, skrytých záujmoch. V niektorých štátoch e, sú tie zavedené telekomunikačné firmy tak mocné, že nechcú zmeniť, meniť svoje investície, ktoré môžu využívať ďalšie roky bez toho, aby investovali do technológií. No. Dnes eh, už eh, počítame s 5G. Ako viete, tieto štandardy sa menia skoro každých 10 rokov. Takže maximálna harmonizácia. Keď hovoríme o spektre, tak eh, tá je samozrejme potrebná na úrovni EU, ale ja e, viac verím e, na v dobrovoľnú spoluprácu ako používanie sily. Thanks. Gunnar Hockmark, EPP. Best. Áno, my všetci poznáme naše krajiny najlepšie a vďaka internetu poznáme e, svet lepšie ako predtým a, a čo skoro je rovnako dôležité, aby sme poznali svet rovnako dobre ako naše štády, pretože čo sa deje tam, sa udeje aj tu. Svet je plný ľudí, ktorí sledujú internet e, a aj my e, sme všetci prekvapení, e, firmy, občania, politici, pretože čo bolo možné, čo nebolo možné, čo bolo možné pre 7 rokmi je dnes skutočné a kľúčové je nie zadefinovať, aké majú byť tie e, služby, ale ako zabezpečiť e, rozvoj a vývoj tých najlepších možných služieb. Takže chcem e, sa vás opýtať niečo v náleznosti na tú otázku, že čo urobíte, aby ste zabezpečili, že budeme mať najlepšie kapacity a najvyššiu rýchlosť v Európe a spektrum, ktoré zabezpečí tento rozvoj. Myslíte si, že terajšie ciele sú dostatočné, alebo chcete ešte ísť ďalej? I think uh, uh, target sets uh... Myslím, že ciele, ktoré sú upravené e, v e, Digital e, agende Európe, už sú vybavené na to, aby pokryli 50 únie do roku 2020 s rýchlosťou 120 MB za sekundu. To je ambiciózny cieľ, no musíme urobiť viac musíme byť e, pripravení použiť e, týchto 700 MHz na digitálny signál. No toto je otázka v nadväznosti. My vieme, že tých 700 MHz, ktorých potrebujeme na širokopásmové pripojenie e, pre digitálny prenos, má rôzne využitie v rôznych členských štátoch. V niektorých štátoch používajú tieto frekvencie na vojenské účely. Niektoré štáty majú problémy so susedmi, s veľkými susedmi, pretože v tých susedných štátoch mimo EÚ používajú 700 MHz na vojenské účely a potom vysielanie. V mnohých e, členských štátoch EÚ 700 MHz sa používa na vysielanie. Takže opäť musíme nájsť konsenzus. Ako využiť e, týchto 700 MHz najefektívnejšie pre európskych občanov. A v tých prípadoch, keď e, napríklad e, vysielatelia musia prenechať 700 MHz na iné účely, tak musia za to dostať náhradu. To je otázka na členské štáty. No, nemôžeme mm, používať e, donocovanie, ale je treba na to viac harmonizácie a ambiciozne ciele sú vítané. Kampula Natri from the e ITRE from the pána um, ja Petra Kumpula Natri z ITRE SAD. Tak, to bolo dosvedčenie, teraz budem hovoriť po anglicky. Fungujúci digitálny trh je jedna z najdôležitejších možností pre ekonomický rast. Je politická vôľa, s radosťou vidím, že ju máte, ale tiež mm, sú tu technologické otázky. Skoro 3 hodiny sa hovorí o 5G a ja ho chcem hovoriť aj o budúcnosti. Keď sa rozširuje širokopásme ehm, pripojenie, je um, pekné eh, dostať eh, eh, nielen text, ale aj obrázok, aj video a ide to ďalej. A ja som rada, že Európa bola príkopníkom v zavadzaní 3G, ale 4G zaostávame a vidíte úlohu, ktorú mohla Európa zahrať pri 5G Považujete to za súčasť vašej práce, aby sa ehm, podporovala infraštruktúra, ktorá môže byť základom pre európske inovácie a príležitosti pre ehm, naše podniky a Európanov, aby zohrali vedúcu úlohu a mm, tiež to vytvára pracovné miesta tu v Európe? Ďakujem. Viem, že všetci Fíni a Estonci aj ďalší sú hrdí na to, že jedna g už eh, bola zriadená v 1981. 2G bola eh, úspechom pre Európsku úniu, ale opäť Fíni a ľudia zo Švedska mm, mali vedúcu úlohu v tomto. 4G To bol príbeh, ktorý musíme zopakovať z 5G. Európa mala vtedy ozajstné vedúce postavenie na svete, keď to bolo možné vtedy, prečo nie v roku 2020, keď e, veľmi pravdepodobne začneme používať 5G. Teraz e, nemáme e, žiadne medzivládne nadnárodné dohody o 5G. Ale naši vedci, inžinieri a myslím, že aj politici už pracujú s 5G. Myslím a očakávam, že 5G bude sa viac týkať otázok efektívnosti že ako, použ- ako využiť spektrum oveľa efektívnejšie, ako využiť e, energiu oveľa efektívnejšie. Nehovorím len o batériách, ale spotreba energie v Ehm, mobilnej alebo telekomunikačnej sfére narastá. A to sú otázky, ktoré musíme riešiť teraz. Ďakujem. Posledných 5 otázok Hans Sanders, EPP, zajtra. Madame la présidente, monsieur... Ďakujem, pani predsednička, vážený pán kandidát na komisára. Obry internetu sa vyhýbajú zdaňovaniu v Európe. Majú tam teda už veľmi komplexné finančné operácie a my nemáme na to spôsobenú legislatívu. Ja viem, že komisia bývala, sa snažila tú otázku riešiť. Vytvorila sa expertná skupina týkajúca sa e, zdaňovania digitálneho sektora, čiže tohto sa týkajú moje tri otázky. Je podľa vás e, možné, aby nejaké zahraničné firmy mali takéto obrovské e, zisky a pritom také nízke dane? Je to akceptovateľné? Aké opatrenia chcete prijať na to, aby ste sa vyhli sociálnemu dumpingu, ktorý vzniká medzi e, členskými štátmi, pokiaľ o fungovanie týchto e, spoločností a potom poďalšie chcete, aby sa zdaňovali eh, eh, digitálne služby v tých krajinách, v ktorých dochádza k ich poskytovaniu. Ďakujem. Thank you. Ďakujem. Áno. Zdanenie je dnes naozaj citlivá otázka. Niektoré z tých globálnych eh, firiem používajú veľmi agresívne daňové politiky. Tieto politiky vôbec nie sú nezákonné, ale oni si vyberajú len čerečničky z rôznych členských štátov a všeobecne EÚ tým stratia, stráca príjmy. Myslím, že nepodceňujeme úlohu verejnej mienky. Musíme zverejniť ako niektoré firmy sa vysporiadajú s daňami. A som si istý, že platitelia dane tiež zareagujú. A určite táto reakcia bude negatívna voči tým, ktorí používajú tieto agresívne daňové politiky. Daňové úniky sú opäť obrovským problémom a musíme riešiť tieto problémy a opäť chcem čo najviac spolu s komisárom Pierom Moskovici brániť daňovým únikom. Tiež e, som e, podporovateľom e, spoločného konsolidovaného základu dane právnických osôb. Myslím si, že táto alternatíva vytvorí viac možností, hlavne pre malé a stredné podniky, aby konali ako poctiví platiteľia dane. Jörg Lechfred. Teraz, teraz Jörg Leichtfried, nech sa páči. Prepačte, ak som trošku eh, skomolila vaše meno, hovorí pani predsednička eh, za výbor LIBE a SAD. Ďakujem pekne, pani predsednička. Dobre ste to vyslovili, nebojte sa. Tentokrát to bolo veľa lepšie ako predtým. Vážený Pán kandidát, chcem sa vyjadriť na tému ochrany údajov. Mám dve otázky, jednu takú všeobecnejšiu a jednu takú veľmi konkrétnu. Digitálna oblasť je naozaj veľmi mm, široká, je tam toľko vecí, o ktoré je možné sa dívať, takže ako zorganizovať e, právny rámec tak, aby súkromie a ochrana údajov bola vždy prioritou v tomto rámci, ktorý máme. A teraz tá druhá otázka. Ja som vás naozaj počúval pozorne a povedali, že by tu mala byť rovnováha medzi obchodnými záujmami, komerčnými záujmami a ochranou údajov. Ale ja to tak nevnímam. Ja si myslím, že kľúčovou je práve tá oblasť ochrany údajov. Čiže myslíte si, že je vždy potrebná nejaká rovnováha a pokiaľ ide o ochranu údajov, máte tam vy nejaké červené čiary, kedy hovoríte koniec rovnováhou, ide iba o ochranu údajov a nič iné nie je dôležité. Čiže aké sú tieto vaše čiary, ktoré nie ste ochotní prekročiť? No, pre mňa ochrana údajov je absolútna hodnota. Toto je základ všetkých digitálnych riešení. Ak údaje nie sú dobre chránené, nie sú v bezpečí, ľudia nebudú využívať služby, biznis sa diať nebude. Takže je to naozaj predpoklad existencie digitálneho sektora. Čiže vždy ochrana údajov a bezpečnosť je prioritou. Dokonca si neviem predstaviť, opravím svoje predchádzajúce slova, o tej rovnováhe, teda že podnikateľské záujmy a ochrana údajov musia byť rovnováhe. A snáď rovnováha medzi výskumnými záujmami a ochranou údajov, teda záujmami výskumu a ochranou údajov. Hovorili sme napríklad o elektronickom zdravotníctve pred chvíľočkou. Čiže aby výskum v tejto oblasti naozaj mohol prebiehať, aby teda ten rámec bol taký, že bude možnosť využívať napríklad data mining alebo text mining, pretože v tejto oblasti je to potrebné. Lebo viete, že v niektorých krajinách, napríklad v USA, je takéto niečo možné. Je možné využívať takéto praktiky, alebo aj v Japonsku je to možné. Oni na to majú legislatívu, podľa ktorej je takéto niečo možné. Alebo na autorské práva v Európskej únii, na ich ochranu, je to takmer nemožné. Čiže my musíme hľadať také riešenia, ktoré umožnia našim výskumníkom, univerzitám, ústavom, aby mohli využívať text mining a data mining takéto postupy. Ďakujem. Ďakujem pekne. Teraz Michal Bony, Libe EPP. Nech sa páči. Pán komisár, respektíve kandidát. Horizontálny prístup je kľúčový, pokiaľ ide o digitálnu stratégiu. Nachádzanie synergií medzi aspektami digitálneho jednotného trhu. Toto je kľúčové. Je to ochrana údajov, potom big data, prístup otvorený k údajom a zabezpečenie údajov. Tieto všetky dokopy. Potrebujeme rovnováhu medzi právami občanov, ide o ochranu teda súkromia a rovnováhu teda medzi podnikateľskými príležitosťami. Potrebujeme dôveru medzi spotrebiteľmi a podnikmi, ale nesmú tam byť nejaké nadmerné záťaže. Potrebujeme lepšiu klímu, pokiaľ ide o otváranie, zdieľanie údajov, využívanie verejných informácií zo strany podnikov a občanov bez akýchkoľvek platieb alebo podmienok. Potrebujeme slobodu a bezpečnosť v sieťach, musíme reagovať na kyber hrozby, potrebujeme spoločné európske nástroje bezpečnosti. Čiže ako ste zabezpečiť to, že tu bude naozaj koordinovaná politika v rámci tejto novej digitálnej stratégie a ako chcete členské štáty presvedčiť, aby boli otvorenejšie, pokiaľ ide o harmonizáciu legislatívy v kľúčových oblastiach súvisiacich s digitálnym jednotným trhom, aby sme mali naozaj záväzne riešenia, záväzne hlavne pokiaľ ide o ochranu a bezpečnosť a zdieľanie údajov. Ďakujem. Ďakujem pekne za túto otázku. My sme dnes už veľakrát hovorili o bezpečnosti, o ochrane údajov. A ja nechcem opakovať to, čo som tu už uviedol. Vy ste ale spomenuli otvorené údaje. Open data. A ja si myslím, že takéto údaje týkajúce sa využívania verejných prostriedkov musia byť otvorené na komerčné a nekomerčné účely. Čiže nejaké korelácie, využívanie tvorných údajov, tak, aby to bolo prospešné pre našu spoločnosť. Svet je čoraz viac riadený údajmi, alebo stojí a padá na údajoch. Taktiež naše priemysly sú závislé od údajov. Napríklad automobilový priemysel 40 pridanej hodnoty vyplýva práve z digitálu. Čiže auto, alebo takto automobilový priemysel, je skrátka už takýmto dátovým priemyslom. Alebo farmaceutický priemysel. To už nie je chémia. To už nie je chémia. Znova je to dátový priemysel. V súčasnosti dokážeme predvítať alebo navrhovať štruktúry molekúl s konkrétnymi črtami bez použitia chémie. Čisto s využitím informačných technológií a údajov. Ochrana údajov, opakujem, je základom. Je základom pre ďalší naozaj veľmi dynamický rozvoj našich spoločností a našich priemyselných odvetví. Ďakujem. Teraz Silvia Kosta z Výboru pre kultúru. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička. Vystúpim v taliančine. Pán Ansip, ako predsednička výboru pre kultúru by som sa vás chcela spýtať na implementáciu jednotného digitálneho trhu. Budete podporovať špecifickú povahu kultúrneho obsahu? Budete podporovať distribúciu audiovizuálnych produktov na internete? Teda je to veľký zdroj na podporu diverzity, kultúry, ale tiež potrebujeme zabezpečiť e, konkurenceschopnosť a zamestnanosť. A na toto je potrebné prepracovanie Európskej smernice o audiovizuálnych službách, pretože táto smernica nepokrýva internet a tiež bude potrebné reformovať autorské právo tak, aby tu bol náležitý prístup k, ku kultúre a zároveň ferové odmenenie umelcov. Takže čo chcete urobiť v tejto oblasti? A ešte posledná vec, veľmi sa mi páčilo, čo ste povedali o správe internetu, o daňových pravidlách, ale tiež budeme musieť riešiť otázku nadmernej regulácie teda takto, aby sme e, znemožnili dominantnú pozíciu v oblasti kultúrneho obsahu, kedy sa vyplácajú Čiže toto skrátka mm, nie je vhodný prístup. Pačte, že e, som trošku porušila naše pravidlá, dala som vám e, viac e, rečníckého času, ale bol dôležité, aby sa výbor pre kultúru mohol vyjadriť. Ďakujem. No, naša kultúrna diverzita, toto je vec, na ktorú sme právom hrdí a musíme ju aj chrániť A audiovizuálny sektor predstavuje asi 4 HDP u nás v EÚ. Nie je to nepodstatná časť z finančného, z hospodárskeho hľadiska. Ale samozrejme, že kultúra je hodnotou sama o sebe. over-the-top services, takéto služby. Tieto sa nedržia legislatív v oblasti ochrany autorských práv. Niekedy, dokonca to ani nie je možné, niekedy vzhľadom na štruktúru takýchto služieb over the top. Táto neumožňuje využívať takéto nástroje. Takže tu tá nerovnováha medzi spoločnosťami v telekomunikáciách a službami OTT. A naozaj je potrebné nájsť taký model fungovania, ktorý toto prepojí, pretože telekomunikačné firmy majú napríklad momentálne na starosti širokopásmové siete, ale služby OTT to je skladka len využívajú tieto siete, ale nemusia ich vytvárať, nemajú na starosti ich tvorbu. Ale aby som sa vrátil ku kultúre, je potrebné podporiť a našich kreatívcov je potrebné podporiť náš eh, filmový priemysel, musíme podporovať aj naďalej kultúrnu rôznorodosť v Európskej únii. Ďakujem. Ďakujem. A teraz vystúpi Sabine Verhejen so svojou otázkou. Znova výbor pre kultúru, nech sa páči. Pán komisár, pán kandidát, vy eh, hovoríte o digitálnom trhu. Ako hodnotíte postavenie kreatívcov, tvorcov, obsahu vzhľadom na dvojitý charakter tohto sektoru, teda že to nie je len hospodárska, ale aj kultúrna záležitosť, spoločenská záležitosť, čiže ako dosiahnuť tú rovnováhu medzi tým spoločenským a tým hospodárskym a ako to bude s mediálnym sektorom, pokiaľ ide o konvergenciu v tejto oblasti a rôzny regulačný rámec, čo má tam fragmentovanú štruktúru v oblasti kultúry a médií a aj v oblasti Eh, autorského práva, ochrany autorského práva. Čiže ako to vidíte s touto oblasťou? Ďakujem pekne. Kultúra a digitál nie sú nepriatelia, naopak sú spojenci. V EÚ máme naozaj množstvo príkladov toho, ako môže dochádzať k spolupráci medzi kultúrou a digitálom, k plodnej spolupráci, napríklad Európeána. Je to stránka, môžete sa k nej pripojiť do všetkých členských štátov a môžete byť v kontakte s našim bohatým kľúžistvom. Viac než 30 miliónov predmetov sa tam nachádza v Európeáne. Takže digitál je naozaj možnosťou podporovať, propagovať európsku kultúru, napríklad prostredníctvom digitálnych knižníc, digitálnych muzeí. Takže digitálny sektor pomáha propagovať našu kultúru a chrániť naše kultúrne dedičstvo. Ja som v úvode, vo svojom úvodnom prejave hovoril, že som proti nejakému geoblokovaniu. Ja si myslím, že musíme prepracovať našu legislatívu oblasti ochrany autorského práva, hlavne pokiaľ ide o princíp teritoriality, lebo toto je naozaj zastarané. Ale uzavrel by som to takou metaforou. Ja som ako daný poplatník platil za futbalové zápasy v Estonsku, ale tu v Belgicku som nemal prístup k tomuto obsahu. Prečo je to tak? Ja som nemal prístup ani k našim hlavným programom, e, k hlavným správam, lebo to bolo geoblokované. kvôli tým klipom, ktoré by mohli byť súčasťou televíznych novín. Ale poďme to nie je férové. Takéto geoblokovanie nie je akceptovateľné. To je jedno, čo hovoríme o kultúrnych aktivitách alebo o športových. Ďakujem pekne. Thank you very... Ďakujeme pekne kandidátovi na komisára za všetky odpovede a dovolte mi, aby som sa poďakovala aj poslancom za mnohé otázky zo všetkých štyroch výborov. Naozaj ich tu bolo mnoho z rôznych súdkov. Takže pán kandidát, teraz máte 5 minút na uzavretie a potom poviem, aký bude ďalší postup. Takže 5 minút na vaše záverečné vystúpenie. Nech sa páči.